Bonjour, madame la vice-présidente, monsieur le vice-président. Pani a pán podpredseda, pani podpredsednička, pán podpredseda, vítajte. La séance est reprise. Pokračujeme v zasadnutí. Ako som vám už dnes ráno bol povedal, práve teraz vám chcem oznámiť rozhodnutia, ktoré prijali koordinátori počas dnešného ranného zasadnutia. Mali sme výmenu názorov k platbám to je i predmetom bodu číslo 9 nášho programu, našeho zasadnutia. A dohodli sme sa na návrhu listu pre komisiu e, pani Kalvíňo. Tu vítam tu medzi nami. Ona veľmi netrpezlivo čaká na tento list k platbám. Chceli by sme tu mať e, vyhodnotenia nielen k jednotlivým operáciám e, za obdobie 2007 a 2013 e, k oddielu 1b kohézii ale k všetkým rubrikám a pokiaľ ide prepojenie medzi rok, e, nadviazanie na roky 2007 a 2013, rokom 2014 i následnými. A realistické predpovede na obdobie, ktoré sa nezatva, nezastaví v roku 2006, pretože všetko vyzerá tak, že odročenie programov 21 miliard e, roku 2015 a ďalej povedie nevyhnutie k, e, k saldu nesplatených faktúr. Druhé rozhodnutie sa týka e, do notifikácií, ktoré sme dostali v apríli a v máji. Ide o nábor špeciálnych poradcov na výmenu názorov s touto inštitúciou v zmysle článku 123 pokiaľ je o ďalších agentov EÚ. E Popis post pozícií, ktoré si želáme my, požiadavka doplnku, doplnkových informácií. Celé nám to trošku pri, prípada lakonické. Pokračujeme tam, kde sme ráno prestali. Ide o opravný rozpočet číslo 3 na rok 2015 a tu dávam slovo našemu spravodajcovi e, pani eh, Guerzabal. Dala by som e, prednosť tomu, keby komisia ten opravný rozpočet najprv prezentovala. Pani Kalvíňa teda bude prezentovať opravný rozpočet DAP 3. Merci beaucoup, euh, monsieur le président. Et... Ďakujem pekne. I will turn to, to English, if you allow. Ak dovolíte, budem hovoriť po anglicky. Prvý návrh opravného rozpočtu, ktorý máme na stole, eh, hovorí o prebytku eh, z roku 2014. Ako viete, pripravuje sa každý rok eh, vtedy, keď sú uzatvorené účty predchádzajúceho roku. A možno bude užitočné vysvetliť, že a skutočnosť, že je tu prebytok, neznamená, že sme mohli minúť viac peňazí minulý rok, rok 2014. E, schopnosť Európskej únie platiť e, je určená dvoma e, limitmi. Ten prvý je, je disponibilita hotovosti mesačne. A to je podľa vlastných zdrojov, ktoré dostávame členských štátov. Máme mesiace, roku, keď e, táto disponibilita nie je dostatočná a preto naša schopnosť e, platiť je obmedzená touto disponibilitou. Niekedy sú to vlastne, obvykle sú to prvé mesiace v roku. Ale máme ďalšie obmedzenie a to nie je stanovené hotovosťou na účtoch. Je to určené e, vlastne schváleniami zo strany parlamentu a rady v roku 2014 sme mali schválený rozpočet s maximálnymi teda e, platobnými, vyčlenenými platobnými prostriedkami. A ten prvý prvok je ten, že ide o tie, e, e, teda niektoré platby nemohli byť vykonané pred koncom roka treba spomenúť, že napriek tomu, e, že sme mali neskoro v decembri chválený opravný rozpočet, e, boli tam vlastne platby v hodnotách 4 miliard eur, boli zaplatené v poslednom týždni roka a teda ten rozpočet vlastne bol e, splnený úplne. A prebytok na strane výdavkov je veľmi nízky, najnižší za posledné roky je tu ešte dôležitý komponent a to sú ďalšie príjmy, e, ktoré sme získali po posledných opravných rozpočtoch. A to sú vlastne e, pokuty a úroky. A potom e, máme dlhodobé zdroje, ktoré sú dlhšie, ako, ktoré sú vyššie ako minulosti. A potom e, e, výmenný kurz Ehm, ehm, teda máme tu e, rozpočtový e, prebytok 1,63 miliardy a mm, tie musíme vlastne e, zohľadniť. Ehm, samozrejme, môžem podať ďalšie vysvetlenia, ak by niekto mal otázky, ale my očakávame rýchle schválenie Máme potom ešte ďalší e, návrh právne rozpočtu, pokiaľ ide o výdavkovú stranu. Prajte si, aby som aj k tomu prehovorila. E, možno by som teda nakrátko vysvetlila, že... Môžete pokračovať, pani rejiteľka. Um, simultaneously we have today on the agenda. Takže simultánne máme aj opravný rozpočet číslo 4, ktorý sa týka návrhu na mobilizáciu Fondu Solidarity Európskej únie. E, ide vlastne o 66 e, miliard, e, miliard eur pre e, prírodné katastrofy v Bulharsku a Rumunsku. Ako e, si možno spomínate, ide o záplavy, ktoré e, Eh, ovplyvniť 140 tisíc osôb, eh, musí tam byť eh, evakuované veľké množstva ľudí a bola ovplyvnená infraštruktúra. Podpora Európskej únie pomôže obnoviť infraštruktúru a tiež uhradí náklady na záchranné operácie a tiež na operácie na rekonstrukcie a čistenie. No a aj tu teda očakávame schválenie, rýchle schválenie e, tohoto opravného rozpočtu. Ďakujeme pekne, pani spravodajkyňa. Eh, ďakujem, pán predseda, ďakujem komisii za vysvetlenia k týmto opravným rozpočtom Komisia veľmi dobre predstavila aj opravný rozpočet číslo 3. teda no, hovorila o tom, že na konci roka boli isté problémy s e, platbami a mm, potom v úvodzovkách ako by sa vracali tie peniaze členským štátom. Ale to ešte neznamená, že Európsky parlament keď je tu návrh opravného rozpočtu, že tieto čísla eh, sa nám páčia, eh, ktoré vlastne tečú potom späť do členských štátov. Ja neviem, či to je len eh, otázka náhody. Často je to tak, že opravný rozpočet kompenzuje vlastne tie prebytky e, ďalšími opravami a vlastne tie peniaze tečú naspäť do členských štátov. Takže mm, ja by som bola rada, keby sme spolu e, diskutovali o týchto opravných rozpočtoch. Nie preto, že by súviseli, ale že máme istý problém e, s radou pri výklade e, rámcového programu. A tu ide vlastne o opravný rozpočet číslo 4. Komisia podobne ako parlament, sú toho názoru, že e, sú tieto peniaze e, sa týkajú aj e, príjmu aj výdavkov. Teda my žiadame od rady, aby v tomto prípade 66 miliónov eur bolo poskytnutých ako čerstvé zdroje, aby sa tieto peniaze poskytli eh, členským štátom, ktoré boli postihnuté záplavami. Takže to je viac ako jedna miliarda, ktorú poskytujeme my, ale oni musia poskytnúť týchto 66 miliónov členským štátom, eh, ktoré vlastne boli postihnuté eh, prírodnou katastrofou. Vieme, že to je zápas od E, schválenia viacročného finančného rámca. E, v roku 2014 sme museli e, spracovať dva opravné rozpočty a to sme museli nechať otvorené do roku 2015. A ja dúfam, že sa nám podarí dospieť k zhode s hradou, tak skoro ako to možné. Teda máme problém schváliť tieto opravné rozpočty, ale dúfame, že rada akceptuje návrh komisie a tak aj návrh e, parlamentu. E, totiž, že to ide o zvláštny nástroj a že sú potrebné čerstvé finančné zdroje. Ďakujeme, kto by sa želal vyjadriť v diskusii. Ja osobne komentár z mojej strany, ak mi dovolíte. Prepačte, pán Meresan ešte. Ďakujem, pán predseda ja som spravodajcom k rozhodnutiu o mobilizácii Fondu Solidarity pre Rumunsko a Bulharsko. A ja by som z mojej strany chcel vyjadriť plnú podporu tomu, čo vyjadrila pani spravodajkyňa. A ja tiež dúfam, že tie zdroje mobilizované budú čerstvými zdrojmi a Mm, ide o principiálne stanovisko, na ktorom máme trvať. E, e, totiž často tieto špeciálne zdroje sú e, nad rámec rozpočtov. A mm, že sa to netkne vlastne rozpočtu 2016, ako to bolo v roku minulom, najmä v tomto prípade Takáto situácia by viedla ku oneskornému schváleniu a e, k neskorému transferu e, týchto e, príjmajúcich štátov. No preto to treba jasne vyjadriť a musíme trvať na našom stanovisku, totiž, že je to vlastne prekročením stropu. Ďakujeme, pán Danano. Samozrejme, že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 Sú to rozhodne európske prostriedky a mali by zostať v Európe. E, Nerobili tu nejaké novinky. No, monsieur Novakov. Slovo má pán Novakov. Благодаря, господин председател. Колеги, мисля, че поне статистиката, що се отнася до България... Kolegyne, kolegovia, pokiaľ Покъде o Bulharsko, štatistiky hovoria jasne. Шкоди, dosahujú výšku 80 milión, miliónov eur a najväčší podiel, teda naliehavá pomoc, e, e, bude na obnovu infraštruktúry a zbytok sa použije na vodné zdroje, e, na obnovu siete vodných zdrojov. Ale je tu niečo, čo je mimo tieto číslo, čísla. 700 rodín bolo ovplyvnených, a to v najchudobnejšej oblasti Európy Ehm, napríklad mesto Vízia alebo, alebo obec Krušovice. Pre nich to má veľké dôsledky. My preto dúfame, že pomoc e, týchto ľudí e, dosiahne tak skoro, ako je len možné, pretože dobrá pomoc je taká pomoc, ktorá príde rýchle. Preto dúfam, že e, táto zložka sa posunie ďalej tak rýchle, ako je možné a, a budeme pamätať na situáciu v týchto regiónoch. Ďakujem. Bien, Dobre, e, ten, túto výmenu názorov týmto môžeme uzavrieť. Možno, že sa ešte raz spýtame pani Kalvíňa. Určite je pravdou, že e, je tu e, intenzívna diskusia, bola tu ku koncu roku 2014 na 4 miliardy a 800 tisíc, 8 miliónov dodatočných platieb. A tých 435 e, e, tisíc u nich, tu je, máme dojem, že to nie je 4,8 miliardy, alebo 3 miliardy 5. Nabok sme si dali 1,3 miliardy a e, vracia sa to do vreca k e, členských krajín, ako keby to bol nejaký blav. Možno, že e, je to nesprávny postup, ktorý popisujem, ale je to naozaj pokušenie. Pani Gardia Zabal. Justo estaba pensando, es verdad que es tentador, pero... Áno, áno, je tu to pokušenie Mm, je to, je to zložité, najmä keď hovoríme e, o, o faktúrach v hodnote 25 miliard, e, ktoré sú nezaplatené. Ale neviem, ako štátne pokladnice fungujú v jednotlivých krajinách, ale v Španielsku e, sa spláca priebežne po celý rok z daňových príjmov a potom sa vyrovnajú účty, ak Ehm, sú tam nezrovnalosti, tak sa to vyrovnáva na konci roka. Ehm, a podobne je to vlastne aj v tomto prípade ehm, a prispôsobenia rozpočtu, vlastne to sú tie, e, tam je o peniaze, ktoré posielajú členské štáty. A ak poslali mnou, no tak potom, alebo viac, E, e, tak sa často vlastne použije tieto peniaze na e, to vyrovnanie. Ale máme tu vlastne finančné nariadenia, toho sa musíme pridážať. Ale my potrebujeme uľahčiť tieto dohody. Takže máme tu prebytok viac ako 1 miliarda v rozpočte a ak 66 miliónov nedáme do Fondu Solidarity, mm, to, to vlastne ani nepocíti. A e, vlastne vy dostanete svoje peniaze a, a zaplatíme tým aj pomerne malú čiastku pre Fond Solidarity. Takže tieto diskusie o prebytku sú veľmi komplikované. E, je, tu to pokušenie, aby sme e, použili to peniaze na Yeah la Ide tu o, o oneskorenie likvidácie toho, čo je nasmerované na kompenzáciu tých, e, ne, tých e, e, zložitých udalostí Bulharsko, Rumunsko a tak ďalej, ako, ako nám pripomenul pán Novakov. Ale tých 66 miliónov sa dá dať do vzťahu s tými z toho 1,3 miliarda. Dneska, pani Kalvino, sme však mali rozpravu o financovaní za Európskeho fondu, investičného fondu, strategického fondu, je záruky preň. Je pravda, že 1,4 miliardy to by nám e, umožnilo ísť až po strednodobú e, revíziu. Znamenalo by to obetovanie e, programov eh, Connecting Europe Facility a Horizon 2020. Nech sa páči. Ďakujem. Budem hovoriť po polsky. E, e, Pri takých okazjach e, zdržajú v takýchto situáciách máme také vždy dva eh, odlišné, odlišné prístupy. Na jednej strane chceme eh, konať logicky, to je niečo, čo je ťažko vysvetliteľné hm, politikom či občanom. Eh, platby by sa mali udiať, ale nemôžu, nemôžu sa vykonať okamžite. Na druhej strane treba rešpektovať určité postupy, Neviem, či by pani spravodajkynia sa tým mohla zaberať. Celým problémom sú stropy. Ak stropy sú nízke, tak e, aj ak máme e, dodatočné e, fondy, nemáme možnosť ako ich minúť. Musú takéto procedurálne obmedzenia. Takéto posolstvo by sa malo e, šíriť ďalej. Toto sú dôsledky skutočnosti, že stropy sú nízke a toto sa potom deje v praxi. Má to takýto e, dopad v praxi. Nie je to len teoretická štruktúra. A e, z toho vyplýva, že situácia potom nie je logická. Máme peniaze, ale nemôžeme splácať naše dlhy, lebo máme príliš nízke stropy. Takže všetko sa to točí okolo stropov a to bude jedna z najdôležitejších tém e, počas revízie viadočného finančného rámca. Keď členské štáty budú chcieť znižovať stropy, budeme tu mať stále znova ten istý problém. Čím nižší stropy, tým obmedzenejšie budú naše možnosti e, prostriedky vynakladať. A toto je náš problém aj v prípade FC. Takto vzniká potom začarovaný kruh. kruh. Stručne pán Maragal teraz. Veľmi stručne, pán predseda. Chcel by som podporiť iba to, čo povedala pani Gardia Zabal. A vypočul som si aj e, pani Kavino, to boli veľmi jasné, bol to veľmi jasný pedagogický výklad a to ukazuje predsa, že tento prebytok ne, nevyplýva ničoho neho než z nepredpokladaných, nepredpokladaných vysokých eh, príjmov. Iba z toho tak, že možno by bolo eh, eh, lepšie, mm, systematickejšie to hodnotiť, a Eider Gardia Zabal e, to predsa povedala, e, keď e, toto sa vždy počíta na základe príspevku členských štátov, tak potom sme odsudení viesť diskusiu, ktorá neslúži ničomu. Bez toho, aby sme uplatňovali kritéria, ktoré sú rozporuplné. alebo e, to, čo povedal pán Achtui, e, ten prípad záruky pre EFSI. Tam sú tiež, tam je tiež určité napätie e, na rokovaniach. Pomaly tu vidíme koniec, ale tých 1,5 1,4 miliard e, sa vráti prakticky členským štátom a my nebudeme schopní splatiť naše faktúry, to je naozaj veľmi ťažko pochopiteľné. Ďakujem, nikto iný sa nedožadoval slova, preto dám slovo pani Kelvíňa, aby nám povedala, ako ona vlastne vidí túto situáciu a tiež financovanie tohto fondu Solidarity. Et merci beaucoup, Monsieur le Président. Et mm, I would like to make three points. Ďakujem pekne. Tri veci by som chcela povedať ako odpoveď e, na tie jednotlivé témy, ktoré e, nadniesli e, vážení poslanci a poslankyne. Chcem povedať, že súhlasíme s tými z vás, ktorí povedali, že je tu potreba s mobilizáciou Solidarity sa pohnúť rýchlo ďalej. Mal by to byť nástroj, E, pre rýchlu reakciu a myslíme si, že by mal byť aktivovaný počas roku, v priebehu roku a e, mal by sa vyhnúť tomu, aby bol e, súčasťou balíčka návrhu rozpočtu pre nasledujúci rok, ako sa to udialo minulý rok. Takže iba súhlasím s pani Gardia Zabála, so všetkými z vás, ktorí hovoria, že táto časť rozpočtu by sa mala ušetrovať osobitne a mala by byť nad stropom výročného finančného rámca. A ďalší e, komentár na rozdiel od iných nástrojov, keď hovoríme o iných druhoch e, výdavkov ako FC, e, ktorý ste spomenuli. Nehovoríme o osobitných nástrojoch, hovoríme o programoch, ktoré sú zahrnuté do stropov viazočného finančného rámca a odkiaľ vezmeme peniaze, stropy platieb sú tu sú také, aké sú. To, myslím, povedal pán Olbricht, že ten celkový strop pre cel, celú e, tú e, celé to obdobie bol stanovený a my si nemôžeme vymýšľať iné zdroje len tak od niekiaľ e, je treba tu robiť prepsuny z iných častí rozpočtu, ktoré by boli v rámci týchto stropov. Príjmy a nadbytky nejako nes sú, uh, vysia uh, so schopnosťou čerpať z horizontu 2020, e, z CEFu alebo z ESI, ako som vysvetlila predtým. Uh, Celá tá suma, ktorá sa môže každý rok vyfa, vy, vy, vypláca, vychádza uh, z tých uh, um, point, which is the very pertinent question posed by Mr. Maragall z tých rozpočtových, zvyčlenených uh, rozpočtových prostriedkov. Je pravdou, uh, že e, musíme e, každý rok sa snažiť e, prispôsobovať situácii, ale niektoré veci jednoducho neviete predpovedať. V prípade nadbytku z tohto roku tu máme z tradičných vlastných zdrojov prebytok. Prečo? Pretože európske hospodárstvo, toto je moja špekulácia, neanalizovala som to, ale jednoducho e, bolo tu viac, e, môže to byť, že sú tu impor, viac importov do EÚ, alebo ich hodnota je vyššia a teda príjmy, e, colné príjmy sú vyššie. To je normálne. Niektoré roky je to suma vyššia, niekedy nižšia, než sme predpokladali. A ďalší prvok súvisí s nižšou hodnotou eura, to je tiež niečo, čo sme nevedeli predpokladať pred rokom, aká bude monetárna politika ECB. Tá sa medzi tým zmenila. Takže toto je niečo, čo nemôžeme predvídať. Ďalší, tretí prvok sú e, pokuty. A vy máte pravdu, e, tá suma, ktorú sme dostali v minulých e, rokoch, prevyšovala to, čo sme zaintegrovali do rozpočtu, ale to je oblasť, kde by som chcela volať po opatrnosti. Nebudeme príliš ambiciozní, pretože ak tam dáme vyššiu sumu pokut do rozpočtu, tak to znamená iba, ako to vysvetlila pani Gardia Zabal, že budeme potom mať viac, e, e, teda menej e, zdrojov zo strany členských štátov. Ak sa nám to nepodarí, tak to znamená, že budeme musieť žiadať členské štáty, aby v priebehu rozpočtového roku navýšili svoje prostriedky, čo je z politického hľadiska pravdepodobne komplikovanejšie a nie je to ani dobré pre manažment národných rozpočtov. Takže my sme veľmi opatrní v našom rozpočtovom prístupe, ale ja si myslím, že to je správne pretože keby sme boli žiadali členské štáty prispieť viac, než bolo potrebné pre implementáciu rozpočtu, e, nebolo by to také dobre, takže je lepšie mať takýto e, e, obozretný prístup aj pri výpočte vlastných zdrojov a iných zdrojov príjmov ako pokut. Ďakujem za pozornosť. Pani Gadia Zabal, nechcete ešte dodať niečo? Takže len potvrdzujem, že budeme môcť pokračovať v týchto výmenách názorov. 5. júna najneskorší moment podania pozmejúcich návrhov, potom sa k ním budeme vyjadrovať 23. júna a tieto dva opravné rozpočty by mohli byť predložené plénu na hlasovanie v júli. To samozrejme e, vychádza z toho, že budeme musieť poznať pozíciu rady. To je očividné, pani Kalvíňo. Bude dba, pozd, dbať na to, aby sa rada vyjadrila v príslušnom e, termíne. V každom prípade sú tu urgentné platby, kde e, musíme na tom trvať. Vrátim sa k mobilizácii fondu Solidarity, následok toho, čo sme boli e, spomenuli. Dávam e, slovo pánu Sikvidovi Muresanovi ako spravodajcovi. Ďakujem pekne. Keď sme diskutovali o, aby som spomenul moju pozíciu a skutočnosť, že Neprepojenie tejto správy s rozpočtovým e, e, postupom na budúci rok by nám um, mohlo umožniť mobilizovať prostriedky pre, e, pre, pre tieto dotknuté členské štáty trošku skôr. Viem, že budeme diskutovať na základe návrhu správy, ten ešte nemáme zatiaľ k dispozícii, takže 26 mája eh, už návrh správy k dispozícii bude, takže navrhujem, aby sme o tejto téme diskutovali vtedy. Pán, nevidím eh, eh, ktorý by bol nevidím, že by bol niekto proti tomu, čo navrhuje pán Maresan a tako. Teraz by, navrhujem teda, aby sme si povedali, čo si k plánu pladieb. Je to jedna z našich e, závažných tém ku koncu roku 2014 nás to zásadne trápilo a za, zatienilo to i rozprávu k rozpočtu 2015. Nakoniec sme našli dohodu s radou, veľmi silný záväzok zo strany rady, každopádne bol dosiahnutý, i zo strany komisie dať k dispozícii plán pladieb, teda realistický e, výhľad Eh, príjmu eh, faktúr eh, z čiastky nesplatených ku koncu roka. V záveroch máme každopádne, že treba mať ten princíp, že treba mať určité čiastky únosné, únosný, celkový, celkovú sumu nesplatených faktúr. Vymenili sme si materiály s komisiou, pani Georgieva nám, e, Georgieva nám posunula návrh, návrh, ale nehovoríme len o tom chvoste kométy, ako sa hovorí, teda to, čo zostáva z e, roku 2013, 13, ale budú tu len 2 miliardy ku koncu 2016 a to je pravda len pre kohezný fond, ale sú tu i iné kapitoly, ktoré nie sú tohoto predmetom a to nezohľadňuje takisto programy, ktoré treba použiť pred 1. januárom 2014, aj keď sa to odsúva, aj keď sa presúva 21 miliard, keďže sme nenašli dohodu medzi štátmi, ktorý sa to týka a komisiou. A potom je tu ten uh, taký ten komotný takmer mechanizmus, kde komisia zachováva 5% čiastok a platby tých 5% e, sa v čase odsúvajú bez teda respektíve tie dokumenty, ktoré, ktoré máme doteraz, e, sú veľmi rozsiahle čo do textu, ale chceli by sme ako výbor e, určitú tabuľku, ktorá by jasne ukazovala tieto čiastky. A sme, pres, sme sa stretli a zhodli dneska E, s koordinátormi, že pani Georgieve píšeme list, ktoré, kde toto žiadame a do určitej miery je to, je to podmienenie našich, našeho, našeho ďalšieho trialógu. E, teda musí tu byť ešte interinstitucionálne stretnutie e, ku koncu mája, ale nejde tu o určitú takú kamuflážnú akciu. Chceme naozaj do toho vniesť svetlo, svetlo do plánu platieb, chceme byť dobre informovaní o riziku, čo bude nesplatené, aby sme sa vyhli e, akumulácii nesplatených e, faktúr, čo vlastne diskredituje Európu, e, Európsku úniu, jej, jej autoritu. Tak trošku tak interpretujem tomu sa nikto nehlási. Treba sa vyhnúť tomu, aby na konci roku 2015 sme mali e, problém nesplatených čiastok a jednoducho nebude možné e, to zadlženie diskutovať e, k rozpočtu e, na 2016 a strednodobý výhľad. Pán Fernández. Ďakujem. Nemali by sme viesť túto diskusiu e, E Dohody treba dodržiavať jednoducho. Nemali by sme diskutovať o tom, čo je naozaj zrejme. To je naozaj nepríjemné pre inštitúcie, podrýva to e, našu dôveryhodnosť a podporuje nedôveru v európske inštitúcie. My chceme, aby ľudia a firmy splácali svoje e, faktúry do 60 dní a potom e, je ťažké vysvetliť, prečo e, si Európska únia neplní takéto svoje povinnosti. A potom tu máme aj tie projektové E, druhopis. Jednoducho celé to vytvára veľmi nepríjemnú situáciu. E, ľudia by mohli povedať, pozrite sa, títo ľudia jednoducho iba žiadajú viac peňazí, ak platby sú e, nižšie. Potom treba opraviť rozpočet to urobíme, potom povedia, a oni opäť žiadajú o viac peňazí a pritom my iba chceme, aby existujúce dlhy sa eh, mohli splatiť. Chceme jednoducho, aby naše záväzky eh, boli, eh, aby, aby, aby na ne nasledovali aj reálne platby. A nemôžeme prejsť za mieru, nejakú trvalú udržateľnú mieru platieb. A, ale túto mieru treba naozaj definovať aj samozrejme. Rada na jednej strane tá zelenú výkonu určitých projektov. Ukazuje sa, že naša politika je úspešná. Rada naozaj dá zelenú takémuto e, takýmto, takýmto veciam, to je dobré, ale to znamená to aj, že naozaj sa musia potom uskutočniť platby. Takže my naozaj nepotrebujeme viesť túto diskusiu, to je politický problém, ktorý sa musí vyriešiť. My by sme mali diskutovať o tom, čo je dôležité pre občanov, a naša priorita pre rok 2016 je zamestnanosť, podnikanie, e, externá, interná solidarita a zabezpečovanie bezpečnosti pre Európsku úniu. To sú tie skutočné ciele. E, o toto ide aj našim občanom a tým by sme sa mali my zaoberať. Nemali by sme náš e, čas márniť takýmito témami. Hello. Pán Vilano. Ako nám tu prez, ak by nám e, prez, prezentovali takýto rozsiahly dokument, je to taká prax, ktorá je nepripustná. Je tu určitý prísľub, ktorý sa musí pretaviť do čísel. Je to len vietor, je to pra, prázdne slova, treba naozaj to vedieť pre, pretaviť do, do čísel. Pridávam sa len k predrečníkom. Nemôžeme takýmito podmienkami pracovať. Ak budeme pracovať takto, nebudeme už v budúcnosti o 4-5 rokov hovoriť o Európe. Ak takýmto spôsobom chceme riešiť rozpočet, každý raz je takýto problém, jednoducho máme dostatok iných problémov. Ja som presvedčený Európan a treba podľa mňa naozaj zmeniť systém. Slovo má pán Maňka. Ďakujem, pán predseda. Pred niekoľkými mesiacmi sme tu mali zasadnutie E, spoločné zasadnutie s národnými parlamentami a boli tu e, poslanci parlamentov z Francúzska, zo Španielska, ktorí súčasne sú aj starostami, primátormi vo svojich štátoch a oni nám vtedy hovorili, že roky nedostávajú zaplatené faktúry za zrealizované e, projekty. Žiadne tlmočenie, že nie je. Merci. E, pred niekoľkými mesiacmi sme mali zasadnutie s e, národnými parlamentami a e, poslanci z Francúzska, zo Španielska, ktorí sú súčasne starostami aj primátormi zo svojich krajín, tak nám hovorili o tom, že niektorí roky nemajú zaplatené svoje faktúry. A niektorí aj z mojej krajiny sú znechutení s tým, tí, hlavne tí malí starostovia, hovoria, my už nebudeme ani vôbec chcieť čerpať financie z európskych fondov, lebo nám to spôsobuje obrovské problémy, keď nám niekto roky neplatí a radšej si to budeme riešiť e, bez týchto, týchto projektov. Hovorím to preto, že ja som už niekoľkokrát požiadal, že by sme mali vyžiadať analýzy a tieto analýzy by mali zaujímať aj komisiu, aj radu, aj parlament, že čo vlastne týmto neplateným spôsobujeme E, niektoré štáty dokážu preklenúť tieto nezaplatené faktúry tak, že zo svojich vlastných štátnych rozpočtov dočasne tieto financie poskytnú, len aby nespôsobili nejakú reťazovú reakciu neplatenia, ktorá môže byť katastrofálna. A niektoré štáty to takto neriešia. Čiže my by sme mali poznať tie dopady, čo s tým naozaj spôsobujeme. A keby sme ich poznali, tak by, tak by sme možno dokázali presvedčiť aj tie štáty, ktoré sú proti, že práve ich primátori, ich starostovia, ich nemocnice, ich školy nemajú zaplatené tieto faktúry, tak aby sme tieto, tieto problémy naozaj urýchlene riešili. Čiže moja požiadavka je, aby sme poznali tieto skutočné dopady, aby sme mali skutočné analýzy, čo týmito nezaplatenými faktúrami v akom konkrétnom štáte spôsobujeme. Ďakujem. Merci, monsieur Manka. Ďakujeme, pán Maňka. Už nikto sa nehlási o slovo. Možno pani Kalvíňo by vedela nám potvrdiť. Pán Margal ešte? Len stručne dve poznámky. A podporujem to, čo povedal pán Artvík A dodávam dve otázky, ktoré mi napadli. Nemáme dostatok informácií. Celkom určite máme nedostatočné informácie. Potrebujeme eh, analýzu a potrebujeme vlastne vedieť, eh, čo je zaplatené, čo nie je zaplatené. Nie len pokiaľ ide o rok 2016, až, ale až do konca e, tohto volebného obdobia do roku 2019. Lebo inak e, tu budú špekulácie o e, nejakých zázračných riešeniach a o náraste nezaplatených faktúr a možno filozofická poznámka, kto komu čo platí, kto komu čo platí a úloha členských štátov. Tieto údaje o nezaplatených e, účtoch e, sú vlastne dlhom Európskej únie voči občanom. A problém je, že občania nie sú bankami a nemôžu vás zažalovať e, a tak sú v nevýhode a vlastne nedostávajú to, čo by mali dostávať. Ďakujeme, pani Kalvino. Mohli by sme dostať vás, váš názor k tomu, čo e, sa tu diskutuje, v podstate vytvorenie toho plánu platieb, ktorý bude mať inú inú konzistenciu než ten materiál, ktorý nám doteraz dodávala komisia, nejakej inej formy. To je vlastne predmet toho listu, e, ktorý my zasielame pani Georgieve. Okay, well, um... Možno som trošku sklamaná, lebo naozaj sme vyvinuli veľké úsilie, aby sme zostavili tento plán, zohľadnili sme všetky informácie, ktoré máme, chceli sme byť veľmi e, transparentní, ale aj didaktickí. Chceli sme hovoriť o indikátoroch, e, pokiaľ ide o platnú situáciu v jednotlivých e, e, položkách. My sme chceli predstaviť e, férový obraz e, a situácie na konci roku 2014 a tiež výhľad na roky 2015-16 a zohľadniť ten mandát, ktorý sme mali z spoločného e, súhlasu rozpočtových autorít na konci minulého roka. A to zohľadňovalo vlastne minulé obdobie a tiež hovorilo o zmeškaných platbách za minulé obdobie. No a samozrejme, my ehm, ochotne doplníme informácie, ale k tomu sa ešte vrátim. Nechcem vytvoriť falošné očakávania, ehm, ehm, no ale chcem potvrdiť, že keď hovoríme o platbách a o záväzkoch, E, vzhľadom na viadočnú povahu e, e, európskeho rozpočtu a vzhľadom na štruktúru programov a platieb, teda ide tam vlastne o predfinancovanie, predbežné platby a, a záverečné platby, to je špecifické pre koheznú politiku a vlastne na položka 1b je vlastne veľmi veľkou súčasťou viadočného rámca a je to veľmi dôležitá premenná, e, keď e, hovorím o záväzkoch a platbách. A keď hovoríme o tejto viadočnej povahe, tá vedie ku cyklickej štruktúre e, rozpočtu. Teda počas tohto roku a budúceho roka, ak rozpočty sú postačujúce, môžeme riešiť zmeškané e, veci z minulého programovacieho obdobia. A nové programy sú vlastne v tej včasnej fáze spúšťania. My sme ešte ani neskončili schvalovanie programov všetkých členských štátov vo všetkých oblastiach. Normálne by to malo byť tak, že by mali byť schválené tento roku. A potom začne e, predfinancovanie, ale stupeň, e, aký to bude mať dopad na rozpočet, predbežných pladeb, to bude vlastne závisieť od toho, ako to budú vykonávať členské štáty. Preto je takmer nemožné teraz hovoriť o tom, či ten tlak príde v roku 2018, 2019 alebo 2020 ako vlastne sa bude vyvíjať ten profil v, posledných rokoch e, tohto programovacieho obdobia takže je veľmi ťažké e, predpovedať platby za rok 2016. E, robíme, čo sa dá, zlepšíme svoje techniky, ale závisí to od implementácie, od rytmu implementácie členských štátov. No a tým sa dostávame vlastne k predpovedaniu toho rytmu implementácie. Niekto môže ho pristupovať optimisticky alebo pesimisticky, ale tie prvky, ktoré ovplyvňujú ten rytmus, sú niektoré politické, niektoré sú operatívne, e, teda schopnosť implementovať programy, niektoré sú finančné. Ako ste niektorí finan- signalizovali, ide o schopnosť členských štátov e, kofinancovať. Takže je prirodzené, že vlastne tu bude akási cyklická evolúcia pladieb a tak ako sa programy budú implementovať, tak potom bude vlastne prichádzať ten tlak na súčasný e, e, viazočný finančný rámec. Moja tretia poznámka sa týka postupu a ďalších rokov. My sme si mysleli, že najlepšie bude, aby sme izolovali sme tú diskusiu e, na platby a ako hovoriť o tých zmeškaných e, platbách a oddeliť to od diskusí o rozpočte na rok 2016 e, najlepšie by bolo, aby sa dve rozpočtové autority, teda dva rozpočtové orgány dohodli aby sme vlastne vedeli diagnozikovať e, ten problém platie. Preto sme predložili návrh e, spoločného stanoviska a ak sa tieto dve inštitúcie na ňom zhodnú, alebo ak tam budú aj nejaké zmenu, zmeny, na ktorých sa dohodnú, to by mohlo predstavovať určitý základ, aby sme mali spoločnú víziu problému, alebo pochopenie do problému a ako ho riešiť bez toho, aby sa tieto inštitúcie zavezovali k nejakým číslam pre rok 2016 a ďalšie roky. Preto si myslíme, ja by som e, vás chcela pozbudiť k tomu, aby ste e, nám adresovali svoje otázky, my sa budeme snažiť urobiť to, čo je možné, ale mm, musíme vlastne vyriešiť e, túto otázku, aby sme mali lepší základ e, e, pre riešenie tých zmeškaných platieb. No a v platovnom pláne sme sa venovali nielen kohezii, a teda e, položke 1b, ale aj 1a a 4. Pán Fernández to spomínal. To sú naozaj oblasti, ktoré veľmi utrpeli Ehm, nedostatkom rozpočtových prostriedkov. Tie indikátory, ktoré e, sme používali, tie sa týkajú vlastne tých zmeškaní z minulých období, alebo e, úrokovým e, poplatkom. A my sme sa na to pozreli v platobnom pláne. A to, čo by sme chceli urobiť, je urobiť rozpočet na rok, návrh rozpočet na rok 2016 a 2017 a napraviť vlastne tieto ostatné položky, aby sme e, tento problém nemali v ostatných oblastiach. My sme vám to poskytli v dokumente a ak chcete ďalšie indikátory alebo informácie, tak sa budeme snažiť vám ich poskytnúť e, najlepšie, ako budeme vedieť. Ďakujem. Ďakujem, kým dáme slovo e, ďalšiemu ročníkovi. Len vám chcem povedať, že nikdy sme nehovorili, že nechceme limitovať predpoveď na 2015 či 16 chceme byť v situácii pilotáže, to znamená, chceme mať viditeľnosť, vopred, vopred viditeľnosť a vy nám hovoríte, že samozrejme, že je tu viacročný charakter a neviete presne, čo sa udeje, ale takto nemôžeme pokračovať. Treba sa dohodnúť s členskými krajinami na podmienkach, ktoré umožnia, umožnia programovať operácie a mať určité náznaky neúspechov schopnosti platiť a od každého partnera žiadať, aby vzal svoju, svoju zodpovednosť. Potom jednoducho sme pod palbou všetkých tých nesplatených vecí a všetkých tých e, problémov, ktoré to prináša. Toto treba nejakým spôsobom kontraktualizovať, zazmluvniť s aktérmi, ktorých sa to e, týka aj, tý, aj z tých poberateľov. Aj s poberateľmi Takto to nemôžeme ďalej e, pokračovať, jednoducho nedá sa. Dve, a dve rozpočtové inštancie sa musia dohodnúť, samozrejme. Tá je druhá časť, nož, nož čo? Máme hovorcu, jeho, e, jeho, jeho mandát platil len pre, počas ECOFINu, ale je to ako keby sa hovorilo voči múru. Trojdňový seminár medzi ministrami financií, a delegáciou komis- rozpočtového výboru. Prepáčte, pán Olbricht. Ďakujem. Myslím, že e, je tu otázka a e, poznámka. A tá poznámka je totiž otázka, otázka na výbor regii. Menovite, ak e, nie sú tie, ak máme tu sklz v splatení požiadaviek, e, je to politicky veľmi dôležité, kto to zaplatí, v niektorých krajinách tá inštancia, ktorá to má platiť, platí, platí, platí príjemcom. Niekedy je to e, e, minister financí, ale nečaká. Oni zaplatia najprv tých príjemcov a nečakajú teda tí príjemcovia koneční na peniaze, ale ten, tá vláda čaká, ten ministerstvo financí čaká na svoje peniaze späť od EÚ. To nemá vlastne dopad na konečných príjemcov, ale len tá situácia by sa zmenila, keby k záverečným príjemcom vláda zmenila politiku, vediac, že neprídu veľmi krýchlo prostriedky. Treba si uvedomať, to je možno zaujímavé pre tento výbor. Kto je ten vyplácajúci? Kto čaká teda na peniaze? To je politicky veľmi dôležité. A otázka tiež nie, samozrejme, že rozumiem, že z 24 ideme na 20 a na dvoje budúci rok. Veľmi najmne sa spýtam, Hovoríme o starých nesplatených e, fakt, e, platbách alebo novej, novom balíku, tak povediac. Pretože to budú, e, to budú dve z toho starého, ale čo teraz ten nový? Budeme mať dve z toho starého balíka a x z nového? To je dobrá otázka, pretože vlastne e, E, vlastne snažíme sa čistiť, ale e, to staré, ale vytvárajú sa nové faktúry a samozrejme nevieme, ako tie splatíme. E, na to má nejaký názor pani Kalvíňa zjavne. Ďakujem a dva komentáre na túto otázku. Kto vlastne trpí? No už tak, čo sa my snažíme urobiť minulý rok, sme sa snažili vzhľadom na nedostatok vyčlenených platových prostriedkov snažili sme sa minimalizovať škody, čo sme robili, že aktívny manažment platieb, ako to my voláme, naznačujúc každému generálnemu riaditeľstvu priority, kde si mali zoradiť podľa priorit platby. Takže napríklad sme naznačili, že priorita bude zabezpečiť pokračovanie programov, aby sme znížili dopad na reálnu ekonomiku, Takže vyplácanie malým a stredným podnikom skôr než veľkým podnikom, platiť súkromného sektoru než skôr členským krajinám, e, platiť programovým členským krajinám a nie neprogramovým. Tieto opatrenia prijali rôzne, e, rôzni e, pracovníci, aby sme znížili dopad na tých záverečných príjemcov. A to vysvetľuje, prečo, pokiaľ ide o náklady na európsky rozpočet, ako vidíte, E, vo výročnej správe tie e, náklady boli veľmi, veľmi limitované, pokiaľ ide o úrokové sadzby. Museli sme sa snažiť minimalizovať neskore platby tým finálnym príjemcom z priamých platieb. Ale otázka, či priame e, či členské krajiny urýchlili platby s príjemcom, to závisí od pravidel v danej členskej krajiny. Niektoré posunú to príjemcom, iné nie. A to je otázka, kde my nemáme e, dosah. A moja druhá, e, druhý bod, pokiaľ ide o nás, my sme sa pri priamých platbách snažili e, dať si priority, aby sme maximálne zabezpečili kontinuitu a zminimalizovali risk neodvratné škody na individuálnych príjemcoch či ekonomikách. Druhá otázka, druhá odpoveď, či hovoríme o v minulosti alebo na akumulácii nových dlhov, povedzme to takto. Nuž, máme tu faktúry e, na minulé programové obdobie. Pokiaľ ide o nové programové obdobie, nové programy začnú, spustia sa tento rok. 2016 bude rok začiatku, 2017 bude rok, kedy už by mali byť e, v podstate rozbehnuté na plnú rýchlosť. My očividne do návrhu rozpočtu na 2016. Niečo vám tu odhalujem, čo ešte nebolo potvrdené kolegiom. Ale logicky to bude tak, že budeme mať návrh rozpočtu čiastky, ktoré budú reagovať na potreby nových programov, aby sa nevytvárali nové zadlženie pre spustenie nových programov 2016 potrebné platby dáme na pokrytie potrieb nových programov 2016. Ale tu je práve problém, je zložité predpovedať za 2016, pretože čo bude potrebné 2016, do veľkej miery závisí od rytmu implementácie členských krajín. Ak členské krajiny pôjdu rýchlo, budeme viac potrebovať 2017, ak budú pomalšie, tak ten, ten, to pôjde ku koncu terajšieho finančného rámca. To sa snažím vysvetliť. Ale keď hovoríme o dvoch miliardách, hovoríme o nahromad- nahromadení e, z minulého programového obdobia. Dúfajme, bude, že rozpočet bude dostatočný, aby nevytváral e, nové, nové nesplatené čiastky. Dúfam, že som to povedala jasne. Ale otázka je tá pilotáž. Skúsme zaviesť určitú mieru zodpovednosti aktérov, aby sme sa vyhli nejakému nesplateniu. Nebyli sme potom v stave to splatiť. Treba mať korešpondujúce platby. Pán Maňka. Ďakujem, pán predseda. Zoberme si príklad, že nejaká krajina preklenie platby a zaplatí svojim e, starostom primátorom a súčasne tá istá krajina nedáva príspevky do európskeho rozpočtu. Čiže to je taký cyklus. Možno by stačilo, keby sme to vedeli, urobili by sa zápočty a znižili by sme celkové záväzky. Ja, ja preto nalieham na to, aby sme urobili si analýzu v tejto oblasti, že kto komu dlhuje, akú čiastku a čo s tým spôsobí. To je veľmi dôležitá vec. Ďakujem. je pense qu'il y aurait un travail intéressant. Je sais pas comment ça se... Zaujímavá prá- práca, neviem, ako sa to deje v každej členskej krajiny, ale ja vidím, ako sa to deje eh, v mojej krajine. Všetkým eh, predsedom regiónov som písal k tomuto. Iba jeden región mi odpovedal s eh, určitou presnosťou, aj iní tak trošku nejasne. Veľmi často e, e, región predfinancuje. To bude zaujímavá, zaujímavá e, misia vlastne hovoriť so zvolenými zástupcami, ako vlastne smerujú tie fondy a overiť si, že dostatočne rigorózne riešime tieto operácie. Dúfam, že toto je tiež spôsob približiť sa Európe občanov a teritórií. Monsieur Delano. Oui, c'était le sens... Pán Delano, presne to som chcel povedať i ja. Ten fenomén rozhodne nie je nový. Vy ste tiež boli predsedom regiónu. Áno, pred desiatimi rokmi som bol predsedom regiónu. A pamätám si na tieto e, komplikácie. Európske fondy prichádzali s veľkými, veľkými odskokmi. Tak sme sa rozhodli predfinancovať Mnoho regiónov tak učinilo, všetky tie operácie európske, ale nie je to predsa úloha regiónov. Regióny nie sú nejakými e, záručnými bankérmi. E, územné samozprávy potom nemôžu financovať svoje, svoje projekty ani občania. Treba nájsť iné systémy, ktoré zabezpečia to, že sa vyhneme takýmto, takýmto problémom a nie týmto sklzom, pretože ako potom preliezame z obdobia do obdobia a každý vždy proste je tam zlom, strácame líniu. Ja ako predseda územného celku som to zažil. Jednoducho sme ešte neuzavreli stále projekty a nemohli sme ešte začať nové. Naozaj veľká, veľká, veľký problém v kalendároch a vôbec v organizovaní veci. E, tuto môžeme opustiť, si myslím, pokiaľ ide o očistenie tých eh, pladeb, nesplatených teda. A trvám na tom, pani Kalvino. Zhodníme sa, prosím, na to, čo eh, je, eh, musíme nájsť zmysluplný, únosný balík, sumu, súhrn nesplatených faktúr. Určite naše budúce stretnutie bude plné vášni, už to cítim. Tuto môžeme nechať a teraz prejdeme k oznámeniam ďalším. Ďakujem pánu Nikovi Genetovi z Európskej investičnej banky, ktorý je riaditeľom e, e, oddelenia špeciálnych transakcií a pánu Burkartovi Šmitovi z komisie, ktorý je e, výkonným riaditeľom riaditeľstva ECFIN L. Vyvinul sa pilotný projekt s cieľom E, riešiť e, projektové bondy e, so zaručením európskeho rozpočtu. Do 31. decembra 2014 to bežalo. Veľmi chcem poďakovať našim hosťom, aby nám povedali o tejto operácii, ako prebiehala. A dávam teda slovo pánu Nikovi Janetovi. Ak máte ešte nejaké iné poradie, ak vy chcete mať iné poradie, povedzte. I will start from the commission side. Ďakujem. Ja myslím, že ja začnem za komisiu. My sme medzi vás prišli s prezentáciou. Ja e, urobím tú prvú časť a kolega Černet potom z EIB bude prezentovať druhú časť. E, e, predkladáme poročnú správu o iniciatíve projektových dlhopisov a prezentácia, ktorú sme pripravili, poskytne hm, isté pozadie toho, čo vám chceme povedať. E, ten druhý snímok, e, ktorý vidíte, tam sme sumarizovali štruktúru tejto iniciatívy, e, teda cieľom je vlastne zaplniť e, tie medzery v, vo financovaní infraštruktúrnych projektov a samozrejme je to súkromná iniciatíva. Najprv sme teda chceli zistiť, či to bude fungovať a ako sa to robí. Mm, cieľom je rozšíriť rating e, projektových dlhov e, v prostredníctvom intervencie EIB, aby sme subordinované dlhy v projektoch zhodnotili ich rizika teda a rozpočet EÚ vlastne poskytuje istý bankúš e, pri e, e, stratách. E, a samozrejme, intervencia EIB je na to, aby poskytla skúsenosti s projektovými dlhopismi, aby e, sa vlastne mohli používať pri investíciách ďalší snímok ukazuje vlastne oblasti, cieľové oblasti, teda vlastne doprava, energia a širokopásmové siete. A ide vlastne o rozpočet do 230 miliónov. Ide vlastne o tie prvé straty. A EIB e, získava mm, tieto zdroje prostredníctvom rôznych finančných nástrojov tak, aby e, tieto dlhopisy mali dostatočný rating, aby boli použiteľné e, v investíciách pre súkromný sektor. Ako ste správne zdôraznili, schvalovacie obdobie skončilo v decembri 2014 a projekty, ktoré boli schválené, budú podpísané v priebehu tohto roka a budúceho roka, pretože ako viete, dokumentácia projektových dlhopisov je dosť komplexná. Ďalší snímok e, pripomína to, že popri poročnom e, e, spoločných správach, ktorú vám predkladáme dnes, je vlastne aj správa v písomnej podobe, teda výročná správa o finančných nástrojoch podľa článku 140 finančného nariadenia. Ehm, vydali sme správu e, v roku 2013 a potom predbežná správa o iniciatíve, ktorú sme vydali v, roku, v júni 2014 a tá je verejne dostupná. No a v súčasnosti e, pripravujeme konečné vyhodnotenie a dúfame, že na konci roku 2015 vám budeme môcť poskytnúť to konečné zhodnotenie iniciatívy, teda tej pilotnej fázy projektových dlhopisov, e, aby sme videli, do akej miery sa to dá ďalej rozvíjať v kontexte e, tejto oblasti. E, odkedy bola spustená táto iniciatíva, sa zmenila aj, zmenil kontext politík a to si dobre uvedomujete Váš výbor je jeden z gestorských výberov, ktoré riešia vlastne investičný plán predsedu Junckera. Je to dôležitá priorita EU a viedlo to k eh, plánu, ktorý navrhuje eh, pán Juncker eh, pre EFSI a pre ďalšie iniciatívy. Ale tam to nekončí Máme aj prácu v oblasti e, Únie pre kapitálový trh a chcem e, e, povedať, že EOPA teraz zhodnúcie infraštruktúru a mm, nástroj insolventnosti a mm, správa by mala výjsť v júni tohto roka a tieto úsilie e, sa týka aj e, globálnej úrovne investícií v kontexte G20 a OECD a prebieha práca aj e, na tom, aby táto infraštruktúra bola uznaná a aby sme vlastne mohli pristúpiť, e, sprístupniť e, tieto dlhopisy aj pre verejný sektor. Teda, aby to bolo nie len pre verejné investície, ale aj pre súkromné investície. Na no vývoj na trhu posledný rok e, bol rekordný, pokiaľ ide o financovanie projektov na globálnej úrovni, ale zároveň, hoci mm, banky viac uprednostňovali e, dlhodobé pôžičky. Je tu aj pomerne slabý dopyt, e, pokiaľ ide o obchody e, v určitých sektoroch. A investičný plán prezidenta predseda Junckera chce vlastne vyvážiť tieto, tú nerovnováhu. Eh, a na konci teda mojej časti prezentácie eh, chcem ešte poukázať na niečo, čo hovorí o náraste vydávania dlhopisov. V roku 2012 vidíme nárast úrovne eh, vydávania dlhopisov pre projekty a tá červená línia naznačuje teda raz v roku 2012, to znamená, že dopyt e, e, po projektových dlhopisoch narástol významne v Európe a my si myslíme, že to je aj vďaka iniciatíve projektových dlhopisov, e, ktoré vlastne vzbudili dôveryhodnosť v tejto oblasti. A teraz odozávam slovo kolegovi z EIB. Ďakujem veľmi pekne. Som veľmi rád, e, že môžem sem prísť a poreferovať, čo sa udialo v oblasti tejto iniciatívy. Je to veľmi uspokojivé e, referovať o tom, čo sa udialo, než v tých skorých štádiách, keď som len musel hovoriť, čo plánujeme urobiť. Teraz už máme naozaj konkrétne výsledky a tak sa veľmi rád s nimi e, podelím. Pokiaľ ide o e, počet e, ukončených transakcií s e, rozpočtom Únie 4, už sa uzavreli počas pilotnej fázy doteraz vo Veľkej Británii. Pokiaľ ide o projekt operátora offshore, kde ide o prepojenie veľkej veternej farmy s národnou sieťou a potom v Belgicku eh, autostrada, diálnica a potom financovanie na kapitálových eh, trhoch, pokiaľ ide o eh, štruk, financovanie francúzskej, francúzského projektu širokého spektra a potom tiež diálnica a 7 v Nemecku. To je dôležitý projekt takisto, lebo ten ukazuje, aký je tento nástroj cenný e, v e, krajinách EÚ. A finančné technológie a nástroj na e, posunenie úverov, ktorý je teda za tým, ktorý je tým motorom tejto iniciatívy, tiež využila EIB pri dvoch transakciách ktoré nedostali príspevok z rozpočtu únie a mm, to preto, e, že jednoducho e, ten rozpočet, ktorý bol v dispozícii pre energetiku, sa vyčerpal e, tým prvým projektom Great Gabbard vo Veľkej Británii. Išlo o, teda, o zásob, zásobník plynu to sa potom prevzalo do verejného vlastníctva. Následne, ako niektorí z vás e, vedia, v dôsledku teda seizmických e, udalostí. A Green e More, e, teda ten projekt prepojenia veterných fariem s národnou sieťou. A potom pokiaľ ide o využitie tohto nástroja, 4,4 miliard eur investícií e, boli katalizovaných vďaka tomuto nástroju 3,5 e, miliarda miliardy e, takýchto projektových dlhopisov bolo vydaných, 1,6 miliard vlastne bolo bolo teda, eh, boli vlastne tie, tie, tie podpory eh, úverov. A čo je najdôležitejšie, máme naozaj už veľa projektov, ktoré čakajú v roku 2015 a 2016, eh, ako Burka Schmidt povedal, musíme čakať do konca budúceho roku Naozaj je tam veľmi veľa projektov, ktoré e, sú veľmi slubné a dúfam, že keď ma e, na budúce vyzvete, aby som vám poreferoval o e, tejto iniciatíve, bude ten graf farebnejší, ktorý vám budem môcť ukázať. Predpokladám, že budem mať aj operácie v Taliansku, Írsku a Holandsku ktoré teda sa uzavrú a e, budeme ich môcť vrátať k týmto e, projektom v Španielsku, Francúzsku, Anglicku a Nemecku. A pokiaľ ide o výsledky, teda čo sme doteraz dosiahli, budem sa sústrediť na tie tri najdôležitejšie e, ciele. Poprvé, táto iniciatíva prispela e, bez pochyby k e, podpore e, financovania na kapitálových e, trhov pre, dlhodobú, pre dlhodobé infraštruktúry v Európe. To veľmi jasne ukázal ten slajd, ktorý nám ukázal pán Schmidt. Takže určite tu bol takýto pozitívny vplyv. Po druhé, finančné nástroje, ktoré projektové dlhopisy a teda tá technológia, ktoré za toto iniciatívou vyvolali, umožnili zvýšenie e, ratingov e, projektov a možno najdôležitejšie je, že sme na veľmi dobrej ceste docieliť, e, dosiahnuť ciele pre našu pilotnú fázu, teda do konca roku 2016 mať teda minimálne 6-7 projektov alebo viac a teda tam to vyzerá veľmi sľubne, že sa nám podarí splniť tento cieľ. A teda k e, ďalšiemu vývoju, ktorý môžeme očakávať, e, dúfajm, e, že sa externá, externé hodnotenie tohto projektu bude môcť pozitívne ukončiť pre teda tie tri sektory, ktoré e, pokrýva e, CEF a potom e, vlastne sa to bude môcť členiť do CEF a budeme môcť používať tieto finančné technológie v investičnom pláne pre Európu, v tzv. Junckerovom pláne, ktorý samozrejme pokrýva širokú oblasť sektorov, širšiu než tá, ktorá bola v tejto pilotnej fáze. No a napokon, aby som to zhrnul, to, eh, čo sme sa teraz naučili, tam, kde sa tieto eh, mm, prostredky uplatnili, eh, naozaj boli veľmi nápomocné finančne pre verejné orgány a značne prispeli k alternatívnym formám dlhodobého financovania, boli dobrou alternatívou pre bankové úvery. A po druhé, jedno z hlavných posolstiev, e, e, ktorú, ktoré sme tu mali stále znova znova e, zo strany investorov, je, že to naozaj zvýšilo ich apetít po infraštruktúrovom rizikovom financovaní a stále znova investori žiadali viac transparentnosti, viac predvídateľnosti, viac projektov a viac dôrazu na projektové financovanie a to sa odráža aj v niektorých z tých záverov ktoré už sme urobili a ešte ktoré e, sa pripravujú. A chcel by som ešte úplne na záver povedať, že je ale dôležité, aby e, orgány verejného obstarávania v celej Európe naďalej plánovali svoje obstarávanie, štruktúrovali ho tak, aby to zjednodušilo e, e, prístup k týmto projektom zo strany e, súkromného financovania, projektového financovania. To je opäť posolstvo, ktoré veľmi silno rezonuje v záveroch alebo v analýze spojenej s investičným plánom pre Európu. A tu by som už ukončil moju prezentáciu, pán predseda, a rád odpoviem na prípadné otázky, ktoré budú mať členovia výboru. Ďakujem. Ďakujeme za túto prezentáciu, páni. Mohli by ste nám e, pripomenúť, e, čo to stojí v rozpočte, ako, ako tie náklady, ktoré dopadajú na európsky rozpočet, e, vlastne vyzerajú. Dnes som videl, že je to 230 miliónov z rozpočtového pohľadu príspevok, rozpočtu je 230 miliónov. Je to pôžička? alebo grant. Thank you, thank you very much. Yes, the... Ďakujem, áno. Rozpočtové prostriedky, ktoré sú k dispozícii pre túto iniciatívu, sú áno 230 miliónov. Sú to zdroje z predchádzajúceho programovacieho obdobia, ktoré boli e, vyčlenené, aby e, pokryli vlastne prvé straty v troch portfóliách, teda projekty energetike 10 miliónov eur, potom portfólia pre širokopásmové projekty 20 miliónov a portfólio e, projektov e, dopravnej oblasti, dopravných projektov tam bolo 200 miliónov a to sú vlastne e, zdroje, ktoré pokrývajú tie prvé straty a tieto sa zdieľajú medzi bankou a rozpočtom únie e, v závislosti od rizík. E, e, rozpočet EÚ berie na seba prvý, prvú stratu a EIB potom tie nasledujúce straty. Ale my dúfame, že na konci spúšťania e, rozpočtu a, a celého projektu sa tieto zdroje vrátia, ale to závisí samozrejme od skutočných strát e, v danom portfóliu. Merci, merci pour... Ďakujeme za to upresnenie, takže tabuľka, ktorú ste e, poskytli na strane 8, obsahuje dve čísla. Záročná časť to je tá prvá časť a druhé číslo operácia AFT 46 miliónov, to je záruka a 305 miliónov to je celková suma e, pôžičky. Áno, je to tak. V prípade Gabart zoberme to ako príklad, EIB vydala e, kredit, teda kreditný dlhopis e, projektovej spoločnosti v hodnote 460 miliónov eur. E, v súčasnosti je to nepokryté, je to čiastková záruka a ak bude potrebné, projektová spoločnosť môže siahnuť na túto záruku, aby zabezpečila v, za určitých okolností, keby ten projekt sa dostal do ťažkosti ale doteraz vlastne nepoužili tú záruku. A 305 miliónov sa týka hodnote hodnoty dlhopisov, ktoré boli vydané e, projektovou spoločnosťou Gabart e, a boli vydané na trh a výnos týchto dlhopisov e, sú vlastne financovaním dlhu a to je navrh k zdrojom, ktoré sú pokryté a e, potom e, je tam aj e, vlastne ten dlh 305 miliónov, ktorý je vlastne zaručený nepokrytým, nepokrytou zárokou banky. Je to veľmi zaujímavá transakcia vzhľadom na financovanie vlastne a hodnote týchto dlhopisov. Bola to trojnásobná hodnota e, v, a cena dlhopisu bola taká, že e, je to vlastne, pokiaľ je o tento e, dlh, najvýhodnejší v, v tejto oblasti. Posledná otázka v tejto veci je to v librách šterlingoch, obe tie veci, aj záruka, aj tie dlhopisy. Ak je to v, euro, v eurách, tak tu bude eh, strata z výmenného kurzu. Uh, well, in, indeed the, uh... Áno, záruky sú vydané v librách šterlingoch. A ak sa použije táto záruka, tak sa bude financovať z pokladne EIB. A hodnota v portfóliu EÚ je vlastne predmetom výmeného kurzu. Nemám úplne e, podrobnosti k dispozícii, ale môžeme vám týmto, tieto informácie v prípade záujmu e, poskytnúť po prezentácii. Merci pour, pour ces précisions. Monsieur Colmel. Ďakujeme za toto upresnenie, pán Kolmel. Vielen Dank, Herr Präsident. Ďakujem, pán predseda. Musím povedať, že tento výklad, za ktorý vám ďakujem, ma ešte viac zmiatli, než upokojili. My hovoríme o projektových dlhopisoch a Kladiem si otázku vzhľadom na transparentnosť nášho rozpočtu, kam by som mal zaradiť tieto projektové dlhopisy. Nemôžem celkom dobre pochopiť, prečo vôbec hovoríme v tomto parlamente o takýchto modeloch financovania. Ja som čítal, že tu existuje projekt, e, teda diálnica číslo 7 v Nemecku, e, ktorý je vlastne predmetom takéto financovania. A zároveň čítam, že vo, v Nemecku minister financí e, ho, platí negatívne úroky na dobu 7 rokov, tak si kladiem otázku, kde je výhoda takéhoto financovania cez E, projektové dlhopisy. Prečo potrebujeme takéto komplikované finančné modely, ktorým rozumujú len odborníci, občan tomu asi nerozumie. Aké sú skutočné náklady? aké je, aká je výhoda pre túto projektovú spoločnosť? Prečo sa nepoužívajú jasné, transparentné financ- možnosti financovania, ak si EÚ myslí, že treba v Nemecku e, postaviť diálnicu, no dobré, e, e, a to asi nemá veľa spoločného s, s subsidiaritou. Mám teda problém s takýmito produktmi, lebo úplne strácame prehľad, pokiaľ ide o e, rizika, kto znáša aké náklady a aké sú vlastne tie podmienky. K tomu by som rád e, počul vysvetlenie. Ďakujeme Pán Zany. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem našim hosťom za ich správu. Ja nie som až taký entuziastický ako oni, pokiaľ ide o výsledky tohto pilotného projektu. Pre mňa zlyhal a vysvetlím stručne prečo. A zaujímavé by ma potom aj reakcie našich hostí na tieto body, na ktoré sa podľa mňa treba upriamiť. A, a, a môjim prvým argumentom je, že tieto projekty treba vnímať a, a, v oblasti, kde naozaj je veľmi veľa likvidity v Európe aj v zahraničí, teda na kapitálovom e, trhu. A sú tam naozaj veľmi e, nízke európové miery, takže sa projekty naozaj mohli byť financované bez pomoci verejnej záruky. Takže to, čo sme dosiahli s touto iniciatívou, je iba, že sme riziko presunuli zo súkromnej strany na e, verejnú, na občanov, na rozpočet EÚ v časoch, kedy podľa mňa to naozaj nebolo potrebné. Tieto projekty mohli byť e, e, pokojne financované za dobrých okolností aj bez takéhoto typu záruk. Dnes diskutujeme o EFSI, o Junkerovom pláne a povedali sme, že e, princíp e, e, jedinečnosti je tam veľmi dôležitý. Ja toto práve nevidím. Nebolo to financovateľné iba z, takým, tak, tak, z takéhoto zdroja. No a pokiaľ ide o to, ako fungovali tieto nástroje. Niekedy nefinancujete Greenfield, ale tzv. brownfield, alebo dokonca v niektorých prípadoch, ako, du, ako to e, bude, e, bude sa refinancovať už existujúci dlh. Takže nie je tam žiadna pridaná hodnota, žiadne infraštruktúry nové sa nevytvoria, iba sa refinancuje už existujúci e, dlh starých infraštruktúr. Toto naozaj nesmie byť cieľom. Eh, ak chceme stimulovať investície, tak to je možné iba keď sa vytvára nová infraštruktúra, ktorá má byť užitočná, nie eh, iba ak sa refinancuje dlh starej eh, infraštruktúry. A potom ďalší bod, ten projekt Castor, ten je veľmi prepojený so zlyhaním tejto iniciatívy, myslím. A nie je to vôbec transparentné tak sa chcem spýtať, ako sa vykoná hodnotenie žiadosti e, v rámci tejto iniciatívy o projektové e, dlhopisy. V prípade Castoru e, tam niečo nefungovalo správne a ja by som sa z vašej strany rád dozvedel, čo presne. A rád by som mal aj ďalší údaj, okrem teda záruky, ktorú Európska teda investičná banka dáva. A, um, ktorá teda okrem záruky teda e, aj e, priamo investuje v prípade niektorých e, projektov. Okolo 300 miliónov to bolo v prípade Castora. Takže aj toto je dôležité. Je potrebné vedieť aj tieto údaje, aby sme tu mali väčšiu mieru transparentnosti. A potom, pokiaľ ide o transparentnosť, tam je dôležité, aby všetky tieto projekty, všetky tieto iniciatívy aj keď teda e, súhlasím s nástrojom, že sú to komplikované nástroje, e, e, projektové financovanie, to, sú, to je veľmi komplikovaný nástroj, ktorý veľmi ťažko bude chápať obyčajný občan. Chcel by som sa predsa len spýtať, pokiaľ ide o transparentnosť, ako ju chcete zabezpečiť aj vo svetle novej politiky transparentnosti EIB, E, tam došlo po tom čase k zhoršeniu a nie k zlepšeniu. A pokiaľ ide pod predsedu Skanapíka, ten pred pár týždňami e, povedal, že by chcel tieto projektové dlhopisy vydať pre refinancovanie dlhu e, do prvého teda štvrť roka tohto roka a teda pokiaľ ide o aktivity EIB, ktoré sme v Štrasburgu minulý týždeň e, e, schválili, aký má za, zámer EIB? Chce e, počúvať hlas parlamentu alebo berie na vedomie, že parlament nechce financovať tento projekt? Merci, monsieur Donano. Ďakujeme. Slovo má pán Donano. Ďakujem. Zaujímavá prezentácia. Veľa sme hovorili o projektových bondoch, ale nevieme presne konkrétne, o čo tu vlastne ide. Mám dojem, že Junckerov e, e, plán je e, v podstate takou dvojičkou týchto, týchto pôžičiek, pretože to je, týchto dlhopisov, pretože to je vlastne akoby dvojičky. Ide o investície umožní to rozhodne e, fungovanie projektov, ktoré inak e, by ťažko sa e, bez takýchto nástrojov by prežili. Na celom teritóriu i na vidieckom priestore tu tým pádom možno pomôcť projektom. Vo Francúzsku napríklad je to e, oblasť, ktorú riešia väčšinou e, histori, historicky už etablovaní investori, ale ktorí opustili, opustili tieto oblasti. A myšlienka je zabezpečiť, aby verejná e, sféra umožnila videckému priestoru mať rovnaké, rovnaké možnosti. Vidíte hore tie čiastky. Je tu veľa komún, ktoré sa môžu zapojiť preto e, možnosť participovať na týchto projektových dlhopisoch, keďže ide e, v podstate, v podstate o investície na veľmi dlhú dobu s veľmi dlhou návratnosťou a to je tá osobitná, ten osobitný charakter tých projektových dlhopisov. Myslím si, chcem, teda pýtam sa, čo by to bolo v budúcnosti, v každom prípade teraz, teraz, teraz to funguje. Ďakujeme, slovo má pán uh, e, Maragal. Stručne ďakujem. Myslím si, že e, ešte k tomu e, projektu Castor by som e, zauvažoval tak všeobecne. Táto správa veľmi správne hovorí o, o finančnom i, i inžinierstve v službách verejného zájmu. To treba oceniť a rešpektovať a uznať. Vrátanie tej zložitosti, o ktoré sme počuli, že totiž niekedy je zložité zistiť, aké je reálne rozdelenie rizík, čo to bude znamenať pre občanov, pre EIB a tak ďalej. Je tu však i jedna vec, ktorá tu nefiguruje a je nevyhnutná, tá vec je nevyhnutná. Určite sa tu nedefinuje aký by mal byť mechanizmus vyhodnocovania rizik spojených s projektami, ktoré, ktoré sa financujú z tejto iniciatívy. Je to úplne evidentné, flagrantné. Tu bola chyba pri vyhodnocovaní rizik u jedného projektu z tých štyroch. Mám na mysli ten eh, projekt Castor. Nie je to len chyba, je to je to finančný systém vymyslený, ktorý e, nakoniec dosmeruje k tomu, že e, španielskí občania a daňoví poplatníci musia e, zaplatiť celú stratu, ktorá vznikla realizáciou tohto projektu. Čiže čo si sa neurobilo správne? Je jasné, že tu nesie zodpovednosť EIB. To sa minulý týždeň dobre ukázalo pri rozprave k danej téme v pléne. Myslím si, že keď sa prejde od tohto e, pilotného projektu k všeobecnému programu, musia sa e, realizovať podstatné e, zmeny. Ďakujem. Ďakujem. Posledným rečníkom je pán Gajer. Ďakujem. Myslím si, že do tejto diskusie by sme dostali väčšiu jasnosť, keby E, naši hostia by ešte raz povedali, aké sú majetkové pomery v tomto, týchto projektov. Kto v konečnom dôsledku vlastní e, tú diálnicu, je to e, nemecký e, zväz, sú to regióny, je to súkromný investor. Aké je zloženie financovania týchto projektov na vašej stránke 8 vašej prezentácie vidím 4,38 e, miliard kapitálové náklady, to chápem tak, že to je celá investícia na implementáciu týchto štyroch projektov. Potom 3,4 e, e, sú pokryté dlhopismy, 562 e, PBC je nad rámec toho, alebo je to časť tých 3,4, to mi nie je jasné. Tohle ste vysvetlili po, otázke ste vysvetlili teda vlastne dole je jasné, že rozpočet EU sa podiela 230 miliónmi hore je ale ešte taká odrážka, e, koľko, koľko e, 293 eur rozpočet, ako je teda vzťah týchto dvoch čísiel. Politický e, odhad tohoto potrebuje takéto informácie. A čo ma zaujíma ešte ako rozpočtár, ak sa pozriem na štruktúru financovania týchto projektov, tak týmito dlhopismi sa mobilizuje súkromný kapitál, ktorý tak prilákame, podobne ako EFSI, čiže verejnými prostriedkami, teda tu sú to európske prostriedky, sa preberá to prvé ručenie, to znamená verejné prostriedky ručia a to sa u, potom uspokojuje ako prvá vec e, z, zo zisku. Mne by teraz ale zaujímalo, keď vytvoríme príjmy, to chceme, kde potom skončia v európskom rozpočte? kde, do ktorej rozpočtovej časti ich na, pôjdu, ako ich nájdeme, ako na to bude reagovať uh, finančný, finančné predpisy, finančný poriadok. To nadšenie moje pre, tuto, pre tieto dlhopisy, odkedy rada pri revízii rozpočtového poriadku sa veľmi pohádala, teda to moje nadšenie veľmi kleslo. Teším sa, že tu máme silnejšiu moc pri verejných prostriedkoch, že môžeme viac projektov financovať, ale ak chceme mať zisky, tak podľa mojich informácií to nezostáva vôbec v rozpočte, ale smerujú vlastne e, e, ku koncu ďalšieho roku, respektíve pri ďalšom pozmenujúcom upravnovujúcom rozpočte, ako pri tom prvom bode nášho programu. Jednoducho to ide do členských krajín. Inými slovami, ja síce ako EÚ ručím európskym rozpočtom, ale keď e, urobíme zisky, teda ak sa nemýlim, opravte ma, ak sa mýlim, ale ak to dobre chápem, ak budeme mať zisky, tak to nejde do európskeho rozpočtu, ale poteším národných ministrov financií. Ja sa teda ako európsky politik teším, lebo doma v Nemecku môžem povedať, že pomohli sme financovaniu diálnice A7, ale keď by sme vyfinancovali zisk, tak to nevyrieši žiaden môj problém, ktoré tu celé povede diskutujeme, ako budeme e, financovať EFSI, kde, sa dajú, kde by sa dali dobre tie prostriedky použiť, Nevyuž- nepomôže to na zaplatenie, čo ja viem, našich nesplatených e, faktúr. Jednoducho poteším len národného ministra, e, ministra financí ale nepoteším to mňa, pretože ja by som oveľa radšej videl, keby tieto prostriedky potom, keď vytvoríme príjmy, aby sa to dostalo do európskeho rozpočtu. Nie len na tých pár mesiacov do konca roka a potom, aby sa to zase vrátilo českým krajinám, ale aby sme s tým chvíľu mohli niečo robiť. Napríklad e, e, rada e, chápe u, u nejakých tých e, fondov, e, ktoré sú, sa revolvujú, ale toto bude veľmi ťažko pochopiteľné pre ministro financí, ale ako, jednoducho, ako to bude v súvislosti s inými finančnými nástrojmi, keby ste toto mohli všetko vyjasniť. Ďakujeme, ak dovolíte. Ja by som tiež položil niekoľko otázok. Rád by som vedel, ale len sa to na, napája na otázky pána Gajera, Investor, je to investor súkromný alebo verejný? A výdavky e, uviazané na, v tomto zmysle, financované dlhopismy, sú to verejné výdavky alebo nie sú verejné výdavky? Ak nie sú verejnými výdavkami, nemáme tu vlastne podozrenie dekonsolidácie, aby sa uniklo kritériám, ktoré ukladá pakt stability a rastu. Pakt rastu a stability. To je moja prvá otázka. Ale ak je to verejný e, investor, tak kde je tu vlastne riziko pre e, toho, čo požičiava? A tých 230 miliónov, tá záruka európskeho rozpočtu, čomu toto slúži? A táto záruka, ja som pochopil, že operácie sa vlastne ešte nerealizovali. Budú sa realizovať až 2015 či 16. Tých 230 miliónov sa platí z Európskeho rozpočtu alebo nie? Pani Kalvine povedala, že iš, či sú predmetom platby alebo nie. A ak sa to ešte nezaplatilo, aká, aká rozpočtová linka e, sa toho týka? A súkromné banky mi hovorili, pokiaľ viem, že v podstate tieto projektové dlhopisy nahrádzajú e, operácie, ktoré by spravil sám trh. Aký je vlastne pridaný, pridaná, pridaná hodnota týchto e, dlhopisov? Je to niečo, kde Európska únia a Európska investičná banka môžu čosi urobiť? Má to naozaj účel, ak a, e, a, požičiavateľmi sú orgány územnej samozprávy a tak ďalej, keď tvoria diálnice, ale potom na čo tu je tých 230 miliónov? Voilà, messieurs, si vous voulez bien. Takže páni, ak eh, by ste teda mohli zodpovedať na všetky tieto otázky. Vielen Dank, Herr Präsident. Äh, Ďakujem vám, predseda. Je tu dosť otázok, ktorým môžeme zaujať stanovisko. Ja sa budem najprv venovať otázke transparentnosti. pokiaľ ide o iniciatívu projektov idlopisov. Ja som pri prezentácii už na to poukázal, že e, je to jednak verejne prístupná e, evaluácia tejto iniciatívy, no a potom komisia každý rok od e, e, účinnosti nového e, finančného nariadenia. Komisia každý rok vlastne parlamentu alebo obom stranám e, rozpočtového orgánu hovorí o týchto finančných nástrojoch a e, projektové dlhopisy to je vlastne jeden z nástrojov, ktoré sa zahrňajú do tejto správy a podrobne sa tam o nich hovorí. A e, hovorí sa o tom, čo vlastne táto iniciatíva dosiahla. No a potom chcem povedať, že tých 230 miliónov Eh, sa týka eh, troch eh, položiek, ktoré vlastne zákonodarca odsúhlasil a z týchto rozpočtových položiek sa potom peniaze poukazujú EIB e na E, e, zabezpečené, zabezpečený účet, aby sa e, zabezpečila záruka a tiež sa zabezpečuje, aby tento rozpočet nezaručoval viac ako tých 230 miliónov, e, na ktoré, e, ktoré si schválili. No a potom tu bola otázka, čo sa stane, ak sú všetky ale týchto 230 miliónov už bolo vyplatených, pýta sa predseda. Teda EIB má tie, týchto 230 miliónov. Áno, tieto peniaze boli vyplatené, EIB teda vyplácajú sa eh, podľa toho, ako sú tie projekty podpísané. bez mikrofonu. Napríklad e, projekty sa budú vykonávať v roku 2015-16, to znamená, že ešte neprebehla žiadna platba. Ak dovolíte, projekty, o ktorých som hovoril, už e, bežia. Niektoré už sú spustené a niektoré vlastne sa implementujú. Všetky príklady, ktoré som predložil, e, sú živé projekty a nástroj e, e, dlhopisov bol vydaný, takže všetky tieto projekty vlastne bežia a dnes alebo zajtra vlastne možno e, siahnuť na záruku EIB. Ale myslím, že sa budeme musieť asi vrátiť k tým podrobnostiam, ako fungujú záväzky e, v súvislosti s týmito 230 miliónmi, ako sa vlastne transferujú do finančného toku. E, e, 130 miliónov e, z týchto 230 už e, je v hotovosti k dispozícii EIB. A ešte máme ďalšie dva roky, e, ktoré, počas ktorých to bude fungovať. A je dôležité pochopiť, že každá nová transakcia E, e, mení vlastne ten rizikový profil a to mení aj potom vlastne e, cash flow, takže ale ja mám informáciu, že vlastne hotovosť, ktorá bola transferovaná, je v objeme 150 miliónov doteraz. No a potom posledný bod, zaznela tu otázka, do akej miery alebo teda kam e, idú peniaze, ktoré tečú späť, ak projekt bol úspešný a, a nevyužila sa e, záruka. Tieto peniaze EIB po ukončení garančnej fázy poukáže späť komisii a idú do, e, do, do, do položky všeobecných príjmov rozpočtu. Teda neexistuje e, položka, na ktorú sa e, poukazujú tieto e, prostriedky v prípade iniciatívy projektových dlhopisov. Ak dovolíte, ja by som odpovedal na ďalšie otázky. Myslím, že ich možno rozšleniť do štyroch skupín a ja ich takto aj zodpoviem. Prvá skupina E, išlo o povahu tohto nástroju a ako funguje. A potom tam boli otázky, a prečo vlastne využívame súkromné investície, keď máme teraz nízke úroky. A potom otázka refinancovania a potom otázky k projektu Castor. Takže budem e, takto, zoskupím tie otázky a budem na ne odpovedať. Takže najprv k samotnému nástroju. Je veľmi dôležité, aby sme pochopili, že e, nástroj dlhopisov, projektových dlhopisov je upravený na špecifické financovanie projektov. E, v bankovom jazyku ide vlastne o projekt, financovanie projektov. E, niekedy sa používa aj pojem public-private financing, teda súkromno-verejné partnerstvo ale ide o to, že verejný e, sektor vstúpi do dohody so súkromným, e, súkromnou spoločnosťou a konzorciom. Často e, ide o tender. A tento súkromný sektor sa zaviaže, aby vybudoval a prevádzkoval počas celej životnosti nejakú časť infraštruktúry No a v rôznych sektoroch, v rôznych krajinách e, to môže fungovať odlišne, ale to je vlastne ten hlavný princíp, toto je jadro tohto konceptu. No a to, o čom tu hovoríme, je financovanie toho návrhu výstavby a prevádzky. No a jedna z tých zodpovedností, ktorá padá na e, verejný sektor, je financovať zdrojov, akých môže e, vybudovať túto infraštruktúru a a toto financovanie sa potom e, spláca veriteľmi prostredníctvom e, pladeb, ktoré tento projekt generuje. Napríklad ide o e, mýto alebo v iných prípadoch to môžu byť platby, ktoré robí samotný verejný sektor v závislosti od e, toho, ako je prevádzkovaná táto infraštruktúra. Napríklad u nás v Spojenom kráľovstve môže ísť e, napríklad do školy alebo nemocnice. A to, čo táto iniciatíva projektových dlhopisov Pán predseda prerušujem. Chcete vstúpiť k tomuto konkrétnemu bodu? Akceptujete, aby vás prerušil eh, pán poslanec? Ďakujem. Eh, môj jednoduchý, eh, moje pochopenie mi umožňuje položiť len jednoduchú otázku. Hovoríme tu napríklad o financovaní diálnice A7 v Nemecku, ak som vás správne pochopil, tak vy chcete povedať, že financovanie tejto diálnice bolo možné preto, pretože boli projektové e, dlhopisy, inak by Nemecko nedokázalo to financovať. Ale nechápem, kde je stále výhoda tohoto projektového financovania. Mohli by ste prosím ešte povedať, kde je tá skutočná výhoda a pre koho? A nie je to e, určitá možnosť dekonsolidácie verejného dlhu. To znamená vyhnúť sa tomu, aby verejný investor e, dával investície a konštatoval e, dlhy po vlastných účtoch, tak to sa presunie jednoducho na určitú identitu ad hoc. I, I, I'm, I'm not an expert on the issue of consolidation and the som e, expertom na konsolidáciu dlhov. Myslím, že túto otázku musíte adresovať e, expertom alebo týmto krajinám. Ale každá krajina má svoju politiku. Ale hlavná výhoda je tá, že využitím tejto štruktúry, teda návrh, vybudovanie a prevádzka, verejný sektor presúva e, istý počet rizik na súkromný sektor Mm, ktoré by inak musel znášať. Napríklad, prostredníctvom tejto štruktúry je takmer vždy možné, aby verejný sektor presunul na svojho súkromného partnera e, e, riziko, že táto infraštruktúra príde s omeškaním alebo, alebo prekročí rozpočet, pokiaľ ide o investičné náklady alebo riziko, ktoré je spojené s tým, že táto infraštruktúra jednoducho zlyhá. Napríklad nemocnica, ktorá, e, ktorú nemožno vykurovať e, podľa požiadaviek, alebo e, cesta, ktorá Mm, mm, teda má poruchy a je potrebné ju opravovať. E, e, normálne by e, tieto rizika znážal verejný sektor cestou verejných ostarovaní, ale presúva ich teraz na súkromného partnera, podobne ako pri verejnom súkromnom partnerstve máme dlhé správy od auditorských spoločnosti, ktoré hovoria, e, že e, verejný sektor týmto vlastne získava e, primeranú hodnotu za svoje zdroje. A verejné orgány, napríklad ako Spolková republika Nemecko, majú možnosť rozhodnúť sa, ako budú financovať diálnice a používajú verejno-súkromné partnerstva tam, kde si my získajú najlepšiu hodnotu za svoje finančné zdroje. A tam e, ide aj o presunutie rizik na súkromný sektor. Takže myslím, že toto je vlastne odpoveď, prečo vlastne používame súkromné financie v e, prostredí, ktoré má nízke úroky. Možno som jednu vec dostatočne nezdôraznil v prezentácii. Ak EIB e vydá e, dlhopis, EIB e vlastne spoplatní tento nástroj. Súkromný partner túto záruku nedostane zadarmo. Musia zaplatiť primeranú cenu za túto záruku. A preto v každom prípade, keď súkromný partner v tých prípadoch, ktoré som uviedol, teda tí, ktorí majú e, výhodu z európskeho rozpočtu, aj tí, ktorí nemajú, e, tam nie je žiaden rozdiel, e, či za tým stoja európske peniaze alebo nie. V každom prípade súkromný partner zvažuje náklady záruky, ktorú, ktorú musí zaplatiť EIB a E, efekty, aké bude mať e, z tejto záruky, e, najmä pokiaľ ide o vylepšenie financovania dlhov. A to som spomenul v súvislosti s projektom Gabard. Keď projekt Gabard bol ukončený, tak dlh bol 120 základných bodov e, v porovnaní s referenciou. A to bolo veľmi vysoké. A sponzor e, sa obrátil na EIB e, a, a povedali, že to je pre nich veľmi výhodné a preto sa uchádzali o ďalší projekt a to je ten ďalší Gwindy projekt. A bol vlastne financovaný tiež prostredníctvom projektových dlhopisov. A a tam e, e, bola tam miera 110 e, bodov, teda ešte lepší výsledok. Takže mm, tu sa vlastne súkromný partner rozhoduje, akú z toho má výhodu. No a mm, tam, kde ide o projekt, ktorý má výhodu z rozpočtovej podpory EÚ, tak Výnosy sa potom zdieľa, sú zdieľané aj e, rozpočtom EÚ primeranou mierou e, rizik. Takže nie je to zadarmo. Samozrejme, sponzory platia za tie záruky. Niekto tu povedal, že mm, banka by mohla povedať, my to budeme financovať. Ehm, áno, e, často sú E, konkurentami, ale verejný sektor vlastne má e, lepší díl e, v tomto prípade. A možno, že to nie je prekrapujúce, ale verejný sektor nakoniec dospeje k názoru, že by to pre nich bolo menej výhodné. No a potom tretia poznámka. Refinanciovanie. Áno. Pokúšame sa E, e, riešiť aj zelené projekty. Ale boli tu aj príklady hnedých projektov. E, ale dôležitým cieľom tejto iniciatívy je to, aby sme kapitálový trh navykli na financovanie dlhodobých infraštruktúr. A tie dôvody sú je, že táto iniciatíva um, má ďaleko siahle dôsledky. Videli ste tie štatistiky, ktoré som prezentoval. V prvých fázach sme mali pomerne málo hnedých projektov. A napokon e, projekt Castor hmm. E, tam bola špecifická otázka, faktická otázka, či EIB investovala sama do dlhopisov pre Castor. Áno, bolo to 300 miliónov eur z celej emisie 1,4 miliard. A dôvod bol, že to bolo veľmi v tej včasnej fáze celej iniciatívy. Bola to veľká emisia dlhopisov, 1,4 miliard a EIB mala ten názor a aj sponzory mali ten názor, že EIB je vlastne aký, akýmsi ukotvením a vzbudí dôveru pre investorov. A je pravda, že projekt Kestor prešiel do verejného vlastníctva a to preto, lebo tam eh, bola celá séria seismických eh, príčin, ktoré neboli známe. A tým vlastne vznikla väčšia miera rizík. A tieto rizika boli identifikované. Je to vlastne otázka transparentnosti a pretože išlo o verejnú emisiu e, a všetky rizika a analýza mm, musí byť k dispozícii vlastne súkromným investorom, aby sa mohli rozhodnúť. A e, tam to bolo k dispozícii. Tieto seismické udalosti sa udiali a verejný sektor sa rozhodol zastaviť projekt a prevzal ho do verejného vlastníctva a je to e, ich právo. A to, čo sme sa z toho poučili, je, že ak e, sme v prípade rizikového financovania, e, tak áno, rizika sa stávajú. To sa stalo v prípade Castor projektu. A samozrejme, to nezávisí na financovaní. To bolo jednoducho geologické riziko, a e, dostavilo sa v miere väčšej, než akúkoľvek, akýkoľvek experti predpokladali. No ale proste toto sa stáva pri e, financovaní projektov. Musíme e, očakávať, že tieto risika sa dostavia v budúcnosti a budú straty. A môžeme e, ich predpokladať, e, ale jednoducho často sa dostavia. Dúfam, že e, som týmto zodpovedal vaše otázky. Merci. Es, es que... Ďakujeme. Máte otázku? Pán Margal, otázka Kastorov. Ďakujem, pán predseda Myslím, že je teraz nutné možno e, ešte niečo dodať. Hovorili ste o nejakých udalostiach. E, to, to, to nie sú len také veci, ktoré sa udejú. Sú výsledkom e, chyby v koncepčnom plánovaní. Je tam chyba, ktorá sa jednoducho vlúdila a tá mala obrovské, eh, obrovské následky finančné, environmentálne, osobné riziko pre občanov. Tam eh, niekde bol obrovský deficit zo strany plánovania EIB a tá, sa, eh, tá neprevzala svoju zodpovednosť v tomto prípade za túto chybu všetko je to zatvorené, nejako na nič to neslúži teraz, takže mali by sme hovoriť jasne, ako bol tento konkrétny projekt vyvinutý. Nemôžeme e, teraz po tej rozprave minulý týždeň v Strasburgu e, predstavovať projekt e, Castor ako projekt celkom normálneho vývoja tohto typu nástroja. Nie, je to chyba. Treba to premyslieť na novo táto analýza rizík musí byť prepracovaná predtým, než sa e, budú nové projekty vytvárať. Ďakujem. Ďakujeme stručne, pán komer. Len jedna kratočká otázka. V prípade kastoru, v tomto prehľade sa spomína 200 miliónov eur. Čo musela EIB platiť? Pravdepodobne, čo bude musieť platiť za tento projekt? 1,4 milliard. There was no call on the guarantee. In nejako uh, eh, eh, tam nebolo uh, zatiaľ uh, želenie uplatňovať uh, záruku. Zatiaľ tá záruka nebola vyplacená. Bien, on va en rester là. V tejto fáze to, to zanecháme. Možno by ste nám mohli poskytnúť dodatočné poznámky, aby ste nám povedali úrokové sadzby, ktoré uplatňujete ktoré dostávajú teda e, tí, ktorí sa podielajú na e, týchto dlhopisoch. Tých 15 e, bazických bodov a tak ďalej. Čo to predstavuje vo vzťahu k trhu? Pretože ja viem, že investori alebo príjemcovia sú verejní, verejní investori. A vzhľadom na nejasnosť vašej odpovede. Je, je, teda je tu teda naozaj moje podozrenie očistenie tých eh, verejných eh, deficitov, súvah určitých investícií, eh, použijúc tieto projektové dlhopisy. Tu by ma zaujímal názor Eurostatu, v tejto, v tejto, aby nám povedal, čo si myslí. A ak by som mohol čo si odporučiť, už tak mali by ste demonstrovať, vlastne preukázať pridanú hodnotu vo vzťahu k iným, k iným formám financovania. Začali ste tým, že ste nám to začali komentovať, ale určite ostáva určitá miera skepse a musíte nám teda naozaj to do, do, dokázať a e, rozptýliť pochybnosti. Ďakujeme za teda vaše vysvetlenia. Ehm, diskusia asi ostane ešte k modalitám financovania a určite je tu ešte eh, aj EFSI, ktorý nás zaujíma, ktorý je takým dieťaťom, ktoré, ktoré zišlo z týchto skúseností s týmito projektovými eh, dlhopismi. Eh, rýchlo na ďalší bod, pretože spravodajca pán e, Depre tu nie je, len sa posunie, posunú termíny 28. máj podávanie pozmeňujúceho návrhov a potom hlasovanie vo výbore je ešte aj o e, e, globalizačný fond ďalej. Technická pomoc komisie, menovite tá časť komisia, ktorá 0,5 e, čiastky súm ktoré treba zapožičať globalizačnému e, fondu. Je to pomoc, ktorá má umožniť lepšie pochopiť mechanizmus a uľahčiť jeho výkon. Pán Tarant by nám mal povedať, čo si myslí o protokole schválenom medzi EÚ a guinejsko Bisavskou republikou, Thank you, Mr. President. Very brief. Ďakujem, pán predseda, veľmi stručne. Je to vyvážená dohoda. Menej 10 miliónov eur je, e, roč, sú ročné náklady na toto. My môžeme loviť ryby, to, čo oni získajú, je kooperácia z EÚ a financie. Avšak fascinujúce tu je, že dohoda Eh, bola eh, vytvorená v roku 2012, pred tromi rokmi, takže my a, a, tu máme dočinenia s dohodou, ktorá má eh, vypršať o pár dní, takže je to trochu zvláštne, ako zdlhavo prebiehajú európske postupy. Myslím, že parlament by mal sa vyjadrovať k dohodám predtým, než začnú sa aplikovať a nie vtedy, eh, keď už majú pomaly vypršať. Ja teda ale eh, navrhujem výboru, aby podporil túto správu. Eh, budeme mať možnosť aj predostrieť pozmeňovacie návrhy hlavnému výboru, výboru pre rybolov, pretože o ne legislatívne uznesenie, ktoré bude doplnené k tomuto. A to je všetko z mojej strany. Ďakujeme, e, pán Tarant. E, sú k tomu poznámky? Zdá sa, že nie. Pozmeňujúce návrhy pred 11. májom a hlasovať v výbore sa bude 22. alebo 3. júna a v princípe hlasovanie vo výbore pre rybolov 15. a 16. júla Viacerí e, členovia výboru boli na Ukrajine 18. a 19. a 20. marca. Pán Plenkovič, predseda skupiny e, priateľstva medzi Ukrajinou a EÚ, e, bol prítomný, takisto pán Fernández, Claire Moody, Ines Vedere, Monika Vana a Daniele Bioty. Na, po tejto návšteve máme e, zámer vytvoriť e, proste, alebo sme vytvorili záp- e, určitý protokol, zápisnicu, ktorý ste všetci dostali. Konfrontovali sme sa s krajinou vo veľkých problémoch, pretože tlak na východnej hranici narastá zo, zo strany e, rusofilnej populácie, ktorá manifestuje sympatiu k Rusku. E, pomimo e, Krymu je práve táto problematika. E, dohody z Minska sa nerešpektujú a početné obyvateľstvo je, e, sa presúva a naši partneri hovoria o minimálne milióne 200 tisíc ľuďoch v pohybe, ktorých treba e, umiestniť deti v školách, ľudí v eh, domovoch. Veľmi zložitá situácia. Je to krajina, ktorá sa eh, vysporiadáva s finančnými problémami eh, obrovských rozmerov, ktorá musí prijímať bolestivé rozhodnutia pre populáciu, pretože jednotlivé vlády nedokázali sa zbaviť korupcie a medzi jednotlivými e, piliermi korupcie je aj e, napríklad colná problematika, korupcia spojená s distribúciou plynu, pretože oligarchovia e, e, majú vlastne subvencie, ktoré by mali smerovať distribútorom plynu a veľmi pri, ceny sú vyvážené pre podniky, ale pre e, tých, ktorí príjmajú subvencie pre domácnosť, e, teda, že, že, e, že poskytujú plyn domácnostiam, dávajú určité čiastky potom napriek tomu firmám a podnikom, takže takto zmiznú verejné prostriedky korupčne. U zamýšľaných reform je tu reevaluácia, prehodnotenie ceny, ceny plynu, čo by bolo gigantickým zásahom pre obyvateľstvo toto akceptovať. Takisto veľmi silná mobilizácia Európa je veľmi prítomná. EÚ je na, na mieste, v teréne, e, e, kompetentné e, jednotky sú prítomné a po, po, e, boli sme teraz pozorovateľmi, ale tiež do, do normy v koordinácii možno povedať, že e, sa dá ešte veľa dohoniť v, v pokroku a určite si sa prekvapujú, určite sú prekvapení, prečo uh, e, EU e sa angažuje, veď by to mala normálne robiť vláda, ale vláda nie je v stave túto koordináciu robiť. Naše uh, týmy mali problémy získať z Bruselu uh, rozhodnutia, ktoré, na ktoré sa čaká. A možno je tu problém internej koordinácie medzi inštitúciami EÚ a mali by sme sa e, snažiť situáciu zlepšiť. Určite možno povedať viac vecí, v každom prípade principiálne veci sú v tomto dokumente a e, k jeho obsahu sa môžete vyjadriť. Chce sa niekto k tejto téme vyjadriť? Ak nikto nechce pohovoriť na túto tému, tak <clears throat> len otázka, či chceme mať líderskú úlohu ako EÚ v tej koordinácii, aby sme zabezpečili plnú účinnosť. Nuž, tak môžeme tým pádom prejsť k e, časti hlasovania. Poprosím vás, aby ste svoje kartičky dali do prístrojov, do hlasovacích zariadení. Možno, že by sme to mohli ešte verifikovať, či fungujú. Faut que je signe.

Nous reprenons nos travaux puisque l'heure est venue. Vrátime sa k našej práci, je na čase. Prejdeme k hlasovaniu. Pred hlasovaním, keďže bude veľa elektronických hlasovaní, otestujme si hlasovacie zariadenia. Hlasujme skúšobne teraz. Hlasovali ste prosím všetci. Končím hlasovanie. Teším e, Teší ma, že mnohí hlasujú takto pozitívne. E, zdá sa, že niekto aj negatívne hlasoval a dokonca nejaký z, z vás, niektorí z vás e, sa rozhodli i zdržať sa hlasovania. Takže zariadenia fungujú. Vy ste hlasovali pozitívne či negatívne? Každopádne jedno z, jeden z vás nehlasoval. Pretože už poznám toho vyníka. A menovite je to predseda výboru. Prvé hlasovanie sa týka správy týkajúcej sa použitia e, nástrojov, ktoré nám dáva Lisabonská zmluva. Ja som bol spravodajcom, keďže ste mi túto zodpovednosť zverili. Pozmeňujúci návrh 8. To je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 9. Bola, bolo 9. bola stiahnutá. Odsek 2, si návrh 10. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Kompromis číslo 1. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Odsek 4, pozmenujúci návrh 14. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 15 k štyrke. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Odsek 4a nový, pozmenujúci návrh 16. Ústny, ústny pozmeňujúci návrh e, bol integrovaný do druhej časti. Prvá e, časť, note that a tak ďalej z dielne rady. V prvej časti teda hlasujeme o prvej časti, kto je za. je n'ai, je n'ai rien, <laughs> je n'ai rien vu, je n'ai rien vu pour l'instant. Momentálne tu nič nevidím. Prvá časť teda. Ústna, ústny pozmenujúci. No, spravodajca je proti. E, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Druhá časť. Preto vyzývame radu a tak ďalej. E, rozpočtové vysvetlenie, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? príjma sa. 4b pozmeňujúci návrh. Nie, 4b padá. Jednoducho padá. 15 bola hlasovaná, 17 vypedáva 5, e, lomeno 18, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 19 za? Proti? Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 20 e, sa stiahlo. I 21. Kompromis 2 za Proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa 6a nový pozmenujúci návrh 24. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? príjma sa. 7, 25. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. Pozmeňujúci návrh e, odsek 8, e, pozmeňujúci návrh 26, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Vrátim sa k úvodným ustanoveniam. Úvodné ustanovenie A, pozmeňujúci návrh 1, za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 2, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 3 s ústnou pozmeňujúcou poznámkou. EÚ nemá rozpočtové prostriedky na plne splnenie svojich úloh. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Úvodné ustanovenie B, pozmeňujúci návrh 4 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Pozmeňujúci návrh 5, kto je za, Proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. D lomeno 6, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. Pozm- Úvodné ustanovenie, e, teda pozmeníci na číslo 7 o zmierovacom konaní z 20 ktoré sa skončilo bez výsledkov. To je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. A teraz celok stanoviska a to menovité hlasovanie. Hlasujme prosím teraz. Končím hlasovanie. Stanovisko sa príjma 29 za, 4 proti, nikto sa nezdržal. Vlastne 30 proti 4. Nikto sa nezdržal. Teraz správa pána Donana. K celému, celému textu. Vzhľadom na to, že vychádzame e, vlastne o partnerskej dohode, z partnerskej dohody. Teraz, teraz najprv o dohode o partnerstve. Kto je za dohodu? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Teraz k stanovisku pána Denano. A to elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Tridsať za, jeden proti, 2 sa zdržali. Teraz správa pána Jose Manuela Fernandeša o Kapverdských ostrovoch. Teraz k samotnému, k samotnej zmluve, dohode, kto je proti, kto sa zdržal, príjima sa. A teraz stanovisko pána Fernandeša. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjima sa 21 28 za, 1 proti, 5 sa zdržali. Sur le budget. Teraz eh, k rozpočtu 2015 oddiel 3 komisia. Pani Gatia Zabal je spravodajkyňou. Aprobar hoy eh, dos transferencias, una por valor... Pán predseda, musíme schváliť dva transfery. Jedno je 40 miliónov eh, humanitárna pomoc, eh, ide o situáciu v Južnom Sudáne a v susedných krajinách. Je tam hm, niekoľko ľudí bezdomová, sucho hlad, hlad takže ide o 40 miliónov eur, aby sme mohli zlepšiť túto situáciu. A druhý transfer, tiež humanitárna pomoc, je to 15 miliónov eur. E, e, na východnú Ukrajinu. Tam je niekoľko vnútorne e, premiestnených osôb a je to pomoc e, z rozpočtu EÚ a ide o čiastočné financovanie e, humanitárneho programu, ktorý implementuje OSN. A e, prosím, aby sme oboch hlasovali. Ďakujem, budeme hlasovať jednotným, jediným hlasovaním pre tento transfer. Áno, tak elektronicky hlasujeme teraz. Všetci hlasovali, končím hlasovanie. za tieto dva prevody, jeden proti a dvaja sa zdržali. Pani Holmajer, máme prevody na vašu žiadosť? Il n'y en a pas Nemáme. Alors on va passer... Prejdeme teda e, ďalší, ďalšiu problematiku a to je politika v oblasti nehnuteľnosti a vaše dve správy, pani Holmajer. E, Pán predseda, dnes sa môžeme zabrať vlastne iba jednou budovou a to je otázka, ktorú som riešil na konci minulého roka. Ide o transfer 22 miliónov eur, ktorý sme povolili e, komisii, pretože e, budova Žalmone 1 je zamorená asbestom a nedá sa zabezpečiť, že to nebude mať vplyv na zdravie zamestnancov. A toto riziko jednoducho nemôžeme podstúpiť. Komisia na to intenzívne eh, hľadala, lebo nájsť tak rýchlo eh, budovu pre viac než 6800 zamestnancov nie je také jednoduché. A z tohto dôvodu komisia 200 zamestnancov rozložila na 4, eh, do 4 budov, ktoré boli k dispozícii a zabezpečila aj možnosť teleworkingu Ehm, ďalších 200 našla vo vlastných budovách miesta, potom ešte ostane 1600, ktorým bolo treba nájsť miesto. Ehm, na 6 rokov teda si prenajíma 3 budovy. Mesto Luxemburg je, bolo veľmi štedré. Jednu budovu dalo k dispozícii úplne e, zdarma. Komisia tam platí iba náklady. Tu treba naozaj poďakovať mestu Luxembursku, lebo tým sa tým bolo možné 516 zamestnancov umiestniť. Druhá budova Ariane na 6 rokov pre 588 zamestnancov, tretia budova Lakolit e, na 6 rokov. E, keď e, si niečo prenajmete na 6 rokov, je to obmedzený, obmedzená doba, to po prvé a po druhé zamestnanci nemôžu byť úplne rozdelení medzi rôzne budovy a preto sa diskutovalo o tom, či by nebolo možné e, e, neprenajímať Ariane a namiesto e, toho ehm, jednu z budov parlamentu skôr uvoľniť, pretože naša budova KAD bude hotová skôr, než sa plánovalo, ale problémom je, že je tam iba 300 miest pre zamestnancom a tých zvyšných 200 by museli byť niekde v budove drozbách, v druhom podzemnom podlaží. Takže boli by to štyri rôzne miesta, to nie je akceptovateľné. Takže nič nám iného neostáva, než túto tretiu budovu Ariane, kde nebol prenajímateľ eh, ochotný vzdať sa časti nájmu, e, teda z časti budovy, ale e, iba e, ale chce prenajímať celú budovu. Ale neboli tam mnohé, mnohé alternatívy, pretože bolo treba rýchlo presunúť zamestnancov niekam inam. Komisia si myslela, že by to mohlo stať tak do 200 miliónov. My sme sa trošku zľakli. Potom na 112 miliónov to stlačili. Takže skutočne sa snažili a pritom luxemburský eh, štát je za to zodpovedný. Samozrejme, že bolo možné zničiť, eh, znížiť tieto náklady na 112 miliónov. Eh, dočasná budova Luxemburska nás teda bude sa iba 13,5 milióna. Ehm, 265 tisíc e, budú teda náklady na e, presun, 2,15 milióna budú tie e, ročné náklady na fungovanie budovy. Dobre, budem sa snažiť byť stručnejšia, ale sú to naozaj tri budovy a čím dlhšie budem rozprávať, obávam sa, že o to dlhšie to bude pre kolegov, ale pre tlmočníkov sa budem snažiť teda hovoriť pomalšie. Druhá budova budova Ariane. Tam každoročné náklady sú 4,615. Indexácia je tam 1,9 Celkovo je to 29 miliónov a niečo na 6 rokov. 6,49, 10% e, e, rezerva je tam za, ten, e, za tú ďalšiu budovu, takže, takže 7 miliónov. 600 tisíc IT, stiahovanie opäť pol milióna a každoročné náklady na prevádzku 2,5 milióna a indexácia tam bude 1,9 Aká bude naozajstná indexácia, to sa samozrejme uvidí. Pokiaľ ide o plné náklady pre Ariane, e, tie budú 55,3. Lakolit budova, tam sú celkové náklady 43,9 milióna, to je nájom 4,359 e, milióna, ktoré treba platiť, index

tiež pravdepodobne to isté dobrého štvrť milióna, ako v prípade ostatných budov. Každoročné prevádzkové náklady približne 1,9 milióna, indexácia 1,9 na každý rok. Či to naozaj bude 1,9 alebo 1,7, napokon to sa uvidí v tých príslušných rokoch. Dopad na rozpočet, aby, to, aby som to konkrétne spomenula, máme tu 22 milióna, ktoré, ktoré sme preniesli. Máme ešte k dispozícii prostriedky z normálnych, z normálnych nákladov Jean Monnet. Potom z toho, čo sme preniesli, máme, z tých 67 máme 22 miliónov a potom tu máme 27 miliónov, ktoré sú v rozpočte, takže 59 e, miliónov celkovo. Keby sa to prerozdelilo, musím sa ešte raz pozrieť na ten papier, tých 22 miliónov a 12 miliónov e, pri tých nákladoch na rok 2015 teda tých 22 miliónov a 12 miliónov by sme e, použili, aby sme sa snažili 21 miliónov potom opäť preniesť do roku 2016, pretože e, z toho dôvodu, že Luxemburg dal k dispozícii tú jednu budovu a náklady v roku 2015 nebudeme potrebovať, e, tak to už môžeme použiť na rok 2016 a to zníži tlak na rok 2016. Celkovo Celkové náklady, o ktoré žiadajú do roku 2021, je 110, e, e, e, alebo až 112, takmer 113 miliónov. Takže potom sa to navýši v rokoch 2017, 18, 19, tam bude musieť platiť dvojnásobok keď už opäť budú v budove Žalmoné, tak sa každoročné sumy, ktoré treba platiť, samozrejme znížia naspäť. Mm, musím sa teraz pozrieť opäť do tej tabulky, 33 miliónov to bude e, ročne od roku 2022 tá e, medzifáza, kde budeme teraz musieť pracovať dvojnásobne, a kde teda budú dodatočné náklady kvôli e, teda e, prenajmu budov, to bude e, predstavovať 113 miliónov. Sice to, e, to je fajn, že to nebude 200, miliónov, ale mm, nuž je to z tých 113, ale nedalo sa tomu zabrániť, aké nechceme riskovať zdraví zamestnancov. Momentálne diskutujeme s EIB, pokiaľ ide o túto e, budovu aj sanáciu. E, budova Goldbeck, e, možno tam pôjdu onedlho, pretože tí, ktorí museli ísť do Goldbergu, museli tam ísť preto, pretože e, tí boli v budove KAT tesne, tesne, na mieste tesne tam, kde sa stávalo. Teraz už ale stavné práce e, e, prebiehajú rýchlejšie, takže títo sa budú môcť rýchlejšie vrátiť do svojej budovy KAT alebo do tej susednej budovy a to znamená, že budeme tu mať na dva roky voľné priestory keďže Európska investičná banka vďaka EFSI hľadá novú budovu. Budeme sa snažiť e, toto nejako dojednať s EIB. Možno by sme predsa len mohli potom ušetriť tieto náklady. E, išlo by o úsporu e, približne 8 miliónov. Išlo by teda o rozpočet parlamentu, pokiaľ ide o rozpočet komisie, tam by to ostalo po tých 213 oni toto nemôžu využiť e, kvôli, kvôli počtu zamestnancov, ktoré treba presídliť. Snažila som sa túto komplikovanú tému zhrnúť. Dúfam, že sa mi to podarilo. A teda nechcela som vám 15 alebo 20 minút rozprávať. Som vám samozrejme k dispozícii pre otázky. Obdivujem váš výkon. Na budúce e možno použijeme projektor, aby sme vizualizovali všetky tie veže a budovy. E, určite poďakujeme e, luxemburskej e, vláde za to, že sa vyhýbajú investičným nákladom a dávajú veci k dispozícii parlamentu. Ak chcú mať kolegovia prehľad, je to na strane 14, veľmi dobrá tabulka relatívne jasná a prehľadná na štvrť stránke e, naznačuje komplikácie výdavkov. Je to veľmi jasné. Spravodajkyňa nás vás vyzýva, či máte nejaké, nejaké otázky alebo problémy. V roku 2016 je vyčlenených pán Dupre tých 21 miliónov. Na to vám pán predseda nedokážem odpovedať to ste mi mali naznačiť, že táto otázka príde. Prekvapilo by ma, keby tam nebolo niečo, čo by bolo pripravené. Tieto otázky kladete, aby ste o, e, oneskorili hlasovanie? 2016, pán Depre nečaká žiadne prekvapenia. V roku 2016 e, na konci roka komisia bude žiadať prenos e, 21,1 e, miliónov aby sme v 2016 boli dobre pripravení a na to by sme potrebovali v 2016 dodatočné prostriedky 4 e, milióny naviac. 2016 je v pohodičke. 17 sa potom musíme ešte pripraviť. Takto vyzerajú tie rozdiely medzi 16 a 17. V poriadku, prepačte. Nie je to parlament, o ktorý tu ide, je komisia. Takže eh, absencia otázok je pre vás, pani Holmajer, dobrý kompliment. To znamená, že vaše, vaše expoze bolo veľmi eh, presné, takže sa vyjadríme teraz hlasovaním. Bohužiaľ, eh, diskusia bez mikrofónov. O tomto transfere musíme hlasovať, hovorí pán predsedajúci e, len náznakom ruky. Takže kto je za to, čo povedala Monika Holmer? Kto je proti? Jeden. Zdržal sa niekto hlasovania? Štyria sa zdržali hlasovania. Následovná správa, ak som dobre pochopil, pani Holmajer sa odkladá, o dva týždne sa odkladá, hovorí pani Holmajer. Takže chcem vám ešte avizovať, že ďalšie stretnutie je 26. máj. Ah, oui, oui. Mais que vous étiez tous... Eh, všetci ste súhlasili s tým odročením o dva týždne, že? teda správy e, pani Holmajer, ktorá nás vyzvala o dva týždne to odročiť. Ďalšie stretnutie je 26. maja v Bruseli, 27. takisto. 27. je výnimočné zasadnutie, e, kde bude návrh rozpočtu 2016 pre EÚ, bude prezentovaný. Ešte niečo v bode e, rôzne? Nie. Takže končím zasadnutie. Ďakujem vám za účasť.